Okay. Everybody. Každý. Každý už mal pár minút, aby sa usadil. Thank you. Can, can you, can you all sit down, please, because we... Tak prosím, usadte sa, pretože neskôr máme veľa hlasovaní a musíme začať. Takže prechádzame teraz e, k bodu číslo 10 programu Alternatívny investičný fond e, správy manažmentu a manažmentu budeme hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch. Viem, že preklady prišli veľmi neskoro, ale aj tak spravodajca si myslí, že by sme mohli mať e, veľmi užitočnú predbežnú diskusiu vzhľadom na to, že sme naplánovali na 16. marca druhú E, čas diskusiu, takže odovzdám slovo spravodajcovi, aby otvoril e, túto diskusiu. Jean-Paul, ďakujem pani predsednička. Najskôr by som e, chcel povedať dva krátke oznamy. Budem hovoriť maximálne minútu na jeden návrh, budem teda veľmi stručný. A potom sa chcem ospravedlniť našim priateľom zo strany Zelenoch, pretože uh, Masa pozmenujúcich e, návrhov bola veľká a, a dúfam, že mm, sa mi to nevráti počas hlasovania. Ale správne ste podotkli, že pozmeňujúce návrhy prišli neskoro, ale určite to nie je chyba príslušných oddelení, ale máme tam 1669 mm, pozmeňujúcich návrhov a teda príslušné oddelenia pracovali veľmi intenzívne. Toto je dôvod, prečo ste tie návrhy dostali neskoro. A myslím, že je e, dôležité toto poznať. Každý e, poslanec pozná návrh, ktorý e, predložil a myslím, že to umožňuje tiež vyjadriť sa k jednotlivým kontaktom, ktoré som mala počas tohto prípravného obdobia. Tých kontaktov bolo veľa, pretože Mal som asi 110 rozhovorov. Bolo ich 110 s osobami, ktoré tu zvyčajne voláme lobbystami, ale v podstate sú to profesionáli, ktorí nám prichádzajú vysvetľovať svoje názory a to nám pomáha objasniť a zvyšuje to znalosti spravodajcu. Tiež som sa kontaktovala s príslušnými oddeleniami komisie a samozrejme, že aj so španielským predsedníctvom, ktoré prevzalo túto prácu od švedského predsedníctva. Počas štrasburského týždňa som sa bilaterálne stretol s každým z tieňových spravodajcov a tiež som sa stretol s kolegami, ktoré sa chceli, ktorí sa chceli so mnou rozprávať e, o podrobnostiach textov a teda neskôr sa ešte s nimi stretnem. Chcela som vám hovoriť, povedať niečo o časovom harmonograme. Dnes budeme mať výmenu názorov. To nám umožní dodatočne osvetliť niektoré veci. 16. marca sa stretneme znovu. To bude taká druhá časť rozpravy a potom k tomuto dátumu, možno, že je to trošku ambiciozne, ale k tomuto dátumu by som si želal uh, predstaviť uh, kompromisné pozmenujúce návrhy, o ktorých e, sa diskutuje a to nám umožní objasniť veci a hlasovať by sa mohlo 12. apríla, tak ako to bolo naplánované. Potom bude čas na diskusie s predsedníctvom, s kolegami, s komisiou, aby sme sa držali harmonogramu, ktorý sme si naplánovali a myslím si, že s týmto cieľom mať efektívny, pragmatický text, ktorý sa príliš neoneskorí, pretože ak budeme čakať predtým, ako e, budeme implementovať e, nariadenia, ktoré sú potrebné, tak budeme čeliť negatívnym dôsledkom budúcnosti. budúcnosti. Diskusie s kolegami, s profesnými organizáciami, tieňovými spravodajcami, s predsedníctvom. Po všetkých týchto diskusiách som optimista, pokiaľ ide o to, že sa nám podarí e, vytvoriť takýto text. Hovorím, že som relatívny e, optimista, pretože musíme byť realistami, ale počas štyroch či piatich uplynulých mesiacoch stanoviská sa e, zmenili a e, profesné organizácie hovoria, že súhlasia so smernicou, ale tu sa názor zmenil a Ehm, tiež som sa stretol s profesnými organizáciami, ktorí si uvedomujú, že je potrebné, tak ako to povedal komisár podľa výpočutia, po, počas výpočutia, že potrebujeme nariadenie, potrebujeme dozor. A tento pozitívny postoj umožnil ehm, výmenu názorov v skutočných technických otázkach ehm, tam, kde by sme sa mohli posunúť dopredu. E, je to v súlade so všetkými cieľmi, ktoré máme, aby sme sa vyhli systematickým rizikám a aby vo finančnom svete sme nemali žiadnu džunglu. Nechceme regulovať pre tú radosť z regulácie samotnej, ale chceme mať nariadenie, ktoré bude efektívne, pragmatické a ktoré zoberie do úvahy reálnu situáciu vo finančnom priemysle. Preto si myslím, že e, oblasť uplatňovania smernice by mala byť e, taká široká, ako to komisia povedala. Všetko, e, čo nesúvisí s fondami PCVM, by malo byť pod touto smernicou a to znamená, že chceme vytvoriť akýsi štít voči finančnému priemyslu. Z tohto dôvodu navrhujem dve metódy. Prvá z nich je objasnenie Musíme jasne definovať to, čo nie je fond, tak aby tu neboli ilúzie alebo obavy, ktoré nie sú odôvodnené. Napríklad holding eh, s priemyselnou účasťou nie je fond, iba keby mal poslanie byť um, nástrojom kolektívneho investovania. Čiže musíme sa proporčne prispôsobiť realite a to znamená, že proporcionalita musí byť reálna, nesmie ísť len o slova a potom e, budú platiť pre všetkých rovnaké pravidlá. Preto navrhujem Videl som všetky pozmenujúce návrhy. navrhovala by som, aby tieto propočné pravidlá boli definované až do takej miery, že niektoré domáce fondy, ktoré už sú ošetrené uspokojivým spôsobom, e, splnia povinnosti, ktoré vyžaduje smernica a môžu byť oslobodené od nových formalít. Napríklad v uzavretých nemeckých fondoch, kde existuje len jeden investor, ktorý všeobecne uh, je zástupca profesnej organizácie a používa tieto fondy pre svoje finančné činnosti. V takomto prípade teda určite nie je potrebné na tento fond, na správcu tohto fondu uvaliť nové formálne povinnosti, ktoré sú, majú význam jedine, keď je tu viacero investorov. Takže toto je spôsob, ktorý navrhujem. Druhá oblasť kde úvahy kolegov ma priviedli k zmene svojho stanoviska a ja som aj povedal, že moje úvodné stanovisko bolo iba takým začiatkom. E, ide o tretie krajiny a k tomu si dovolím povedať e, pár slov, potom si vypočujem svojich kolegov, pretože pokiaľ ide o ten zvyšok, tak e, sa veľmi zhodujem s tým, čo bolo už povedané. Takže pre tretie krajiny, už som to povedal viackrát, ide o to, aby Európa nebola nejakým mostikom, ale aby nebola ani pevnosťou Chceme zachovať e, investície a ide o návrh, e, ktorý je konzervatívny, e, pretože som nenašiel bezprostredne lepšie riešenie a návrh komisie sa mi zdá byť trošku utopický. Diskusie so všetkými stranami ma priviedli k tomu, že dnes navrhujem iný nástroj, nástroj, ktorý spočíva v dvoch obdobiach. Prechodné obdobie, ktoré by mohlo predstaviť až 5 rokov, na tom sa ešte dohodneme, a potom e, následné obdobie. Počas prechodného obdobia pravidlá súkromného národného investovania budú pretrvávať a, a fondy, ktorých e, správcami sú mimo Európskej únie, budú naďalej obchodovať za podmienok, tak ako sa to deje dnes. Počas tohto obdobia sa bude hľadať ekvivalentnosť iniciatí z iniciatívy komisie a máme tu tri stretnutia s dozorcami finančných trhov a potom e, počas tohto obdobia troch až piatich rokov budú dve možnosti. Buď sa uzná ekvivalentnosť pre krajinu, kde je správca fondu mimo Európskej únie a tento správca bude v podobnej situácii ako správca v rámci Európskej únie, bude mať možnosť obchodovať svoje fondy v Európskej únie a bude profitovať e, zo všetkých týchto e, e, možností. Tam, kde sa nenájde ekvivalentnosť, tak obchodovanie fondov bude zakázané v Európe. Bude to prísne zakázané a bude tu potom e, príslušná klauzula, ktorá umožní fondom, ktoré e, vzniknú e, napríklad počas platnosti tejto smernice, aby umožnia zabrániť e, príliš dramatickému prerušeniu všetkých operácií a činností. Dúfam, že diskusie, ktoré e, budú nasledovať, nám umožnia overiť si, či tento návrh je v súlade s tým, čo si želá väčšina z nás, alebo e, to treba ešte prepracovať. Takže toľko pani predsedníčka a milí kolegovia, niekoľko prvkov, ktoré som chcel uviesť bez toho, že by som to príliš e, predlžoval. Ešte e, som neskončil s čítaním 1669 pozmeňujúcich návrhov, ale prečítam si ich všetky veľmi pozorne a som k dispozícii všetkých kolegov, tieňových spravodajcov alebo autorov pozmeňujúcich návrhov, návrhov, aby sme diskutovali o týchto návrhoch a chcem, aby tieto stretnutia boli po 5. až 6. marci, teda období, kedy budem pracovať na z eh, prvých kompromisných pozmeňujúcich návrhoch a eh, medzi 5. 5. až 16. marcom dúfam, že veci zlepšíme Takže ďakujem už vopred vš za všetky takéto uh, príspevky a prosím vás, aby ste dali slovo uh, môjmu kolegovi Volkinsovi, ktorý musí odísť a ja veľa očakávam od toho, čo nám dnes povie. Ďakujem. Uh, right, um, ja, ja, dank, uh... Ďakujem pekne. Áno, ponáhľam sa. Máte slovo? Ďakujem Pani predsednička, ja som naozaj e, sa ponáhľam a e, ďakujem za e, tú výnimku, že môžem vystúpiť pred sociálnymi demokratmi. Ehm, trošku sa to vyjasnilo a už zdá sa, že s touto smernicou nie je spojený koniec sveta, keď hneď 8. februára ešte som dostal správu, že FM direct uh, will trigger systemic failure, widespread market uh, disruption and create significant legal uncertainty. Takže myslím, že a dúfam, že sme na konci našich uh, rokovaní a e, nakoniec sme sa e, dostali až do fázy, kedy môžeme vylúčiť tieto obavy. E, prinesli sme e, celý súbor pozniúcich návrhov, ktoré tu e, len e, veľmi stručne chcem e, prebrať, pretože by sme nemali náš čas. Ehm, poprvé eh, som eh, žiadal o to, aby eh, ten podklad, ako nám bol daný na stôl, bol celý poslaný späť do komisia so žiadosťou, aby ho nahradila mm, dvomi špecifickými smernicami. Jedna pre hedžové fondy a druhá pre private equity. Viem však, že šanca, aby sme dosiahli väčšinu pre tento návrh je slabá a tiež viem, že komisia, ktorú v tomto zastupuje nový komisár, komisár Barnier to vidí úplne ináč. Ona naozaj chce, aby naozaj všetky fondy, bez ohľadu na to, o aké sa jedná, um, podliehali tejto smernici. E, napriek tomu e, sa domnievam, že práve e, špeciálne hedžové fondy a možno aj private equity um, sú v hľadačiku a preto by sme sa mali na ne obmedziť. Druhá vec, scope, teda rozsah pôsobnosti na ktorý sa vzťahuje táto smernica, tak tu už Jean-Paul povedal, že naozaj tu ide o e, celý súbor fondov a to nie sú len tie, ktoré on e, spomenul, tie špeciálne fondy v Holandsku, ale sú to v Nemecku, ale sú to aj investičné trusty e, v Spojenom kráľovstve, ktoré sa obchodujú na burze, aj rodinné trusty vo Švedsku a tak ďalej. Tam Jean-Paul už povedal, že tieto síce majú podliehať tej smernici, ale mm, pokiaľ e, sú na národnej úrovni adekvátne regulované, tak by e, sa to malo považovať za rovnocenné a aby sme e, nemuseli tu zakladať žiadne nové byrokratické záťaže. A ja som predložil návrh na tzv. ľahký režim a tým mám na mysli, že tie non-leverage fondy s tým, že mm, s kapitálom viac ako 200 e, miliónov eur, pričom žiadny e, fond tam nesmie mať menej ako 100 miliónov eur a pre leverage fond e, by to bolo, pokiaľ sú pod 500 miliónov, tak by boli predmetom toho ľahkého režimu. To znamená, že nie, že pre nich by neplatili žiadne predpisy, podliehli by tejto smernici, ale bolo by dostatočné, keby sa nechali registrovať a keby splnili predpisy transparentnosti. To by viedlo k istému odľahčeniu čo sa týka ďalšieho bodu hodnotenia, ja sa domnievam, a tak som v tom zmysle predložil pozmeňujúce návrhy, že e, nepotrebujeme e, žiadnych e, nezávislých hodnotiteľov, ale musíme, potrebujeme nezávislých hodnotiteľov a nepotrebujeme tretiu stranu ako hodnotiteľov. A toto nezávislé hodnotenie sa môže zabezpečiť len keď ten hodnotiteľ bude od nich jasne oddelený tzv. čínskym úrom. A zodpovednosť, ktorá vyplýva z e, tohoto hodnotenia, e, tá leží e, na pleciach manažérov investičných fondov. Tak to má aj ostať, pretože v národných prípadoch jednotlivých sú výnimky, pretože keď napríklad fondy nehnuteľnosti v Nemecku musia byť hodnotené tretou stranou, takže u nich existuje táto povinnosť. Ďalšia vec, banky ja som v mojom pozmeňujúcom navrhu navrhol, aby e, sme e, tu e, najprv nechali tak detailné špecifické predpis a ustanovenie pre depobanky. Ja som aj definoval úlohy. Aké sú úlohy depobanky? A mm, čo sa týka podrobností, e, musíme ešte počkať na návrh e, komisie, ktorá bude riešiť e, túto horizontálnu tému a nie tieto prípady AFM, ale aj pre USIC a to už tak bolo aj predtým, teda dúfajme ešte predtým, ako budeme hlasovať v plene a potom budeme môcť riešiť otázky ručenia a otázky úloh. Ďalšia vec je otázka leverage ako sa pamätáte, ja som v poslednej rozprave vyslovil názor, že tu musíme položiť e, bezpodmienečne konkrétne otázky a medzi tým som sa nechal hovoriť, že len samotná e, definícia leverage je e, veľmi ťažká, ako sa zdá na prvý pohľad a že leverage nie je hneď leverage a tu na, preto v mojich pozmeňujúcich návrhoch sa veľmi silne pripájam k návrhom rady No, akceptujem, a to je aj vyjadrené v mojom návrhu, že členské štáty v jednotlivých prípadoch budú môcť e, rozdeľovať úlohy. A ja sa nedomnievam, ako John Paul teda spravodajca, že um, samotný e, fond má mať možnosť stanoviť leverage. Teda buď to um, úplne necháme tak, alebo necháme to um, na členský štát. Po šieste, e, tunelovanie. E, to e, sa môže týkať private equity firmy, ale aj hedžového fondu. A domňam sa, že by sme tu niečo mali urobiť, pretože keď prípad tunelovania nie je vo väčšine, ale je realita. preto sa domnievam, že keď sa na tom nejaký podnik zúčastňuje a e, keď e, je tam e, celý rad podnikov, ktorý dúfa, že z toho získa prínu hodnotu a tam je mnoho takých prípadov, kedy to robia fondy private equity, tak potom oni svoj kapitál, svoju kapitálovú účasť aspoň tri roky v tejto cieľovej cerskej spoločnosti musia zachovať a nemusia si hneď, e, nemôžu si hneď e, rýchlo vyplácať e, svoju superdividendu. Ďalej sa týka tretich krajín, ako aj Jan Pola, ja sa domnievam, že musíme zabezpečiť, že Európska únia nebude ani pevnosť, ani väznicou a preto e, máme záujem, aby e, bol zaručený e, to kapitálov aj zvonka do únie, aj navonok a toto Ehm, na to môžeme využiť tie národné e, režimy private placement a e, komisia sa vysúdila pre časovú lehotu. Ja som za 5 rokov a e, v týchto ďalších 5 rokoch komisia by mala naozaj stanoviť kritéria ekvivalentnosti a uzavrieť dohody o ekvivalentnosti. A keď sa to podarí, tak potom naozaj môžeme dať e, pas alebo možnosť e, týmto tretím e, firmám? Komisia by sa mala snažiť čo najviac pokryť týchto 27 rôznych režimov private placement a ak sa to nepodarí, čo je pravdepodobné, potom počas tých, 20, počas tých 5 rokov by mala vypracovať 28 režim pre celú EÚ, ktorý bude pokrývať všetky prípady. Takže toľko zo stanoviska. Ja už môžem povedať, že dnes to vyzerá oveľa lepšie ako pred eh, dvoma mesiacmi a zdá sa, že naozaj dospejeme k dohode. Um, Ďakujem pekne. Eh, Robert, chceli ste eh, do toho vstúpiť? Ďakujem, pani predsednička, milí kolegovia. Prišiel som trochu neskoro, tak som si nemohol uh, vypočuť si môjho priateľa Žana Pola Gozesa a ospravdujem sa. Najprv si tento krásny balíček musím dať e, do vrecka. 1669 pozmenujúcich návrhov. Ešte som vôbec nemal čas, ale ani odvahu si ich prečítať. A konštatujem, aké obrovské množstvo lobistov si ich prečítali už pred nami a už teraz nám robia svoje odporúčania. Mám už celý obrovský zoznam a návrhov, za ktoré mám hlasovať. A ja som si zaznamenal všetky tieto pozmenujúce návrhy, o ktorých si lobisti myslia, že ich budeme môcť schváliť. Pre mňa to bude negatívny zoznam, teda nebudem za ne hlasovať. Určite za ne nebudem hlasovať. Nerobíme tú smernicu, aby sme sa páčili lobbystom robíme smernicu, aby sme sa páčili európskym spotrebiteľom. Takže chceme takú smernicu, ktorá raz a navždy ukončí tú nadmernú špekuláciu, ktorá narobila toľko zla na trhoch a ktorej dôsledky makro aj mikroekonomické stále cítime. Takže som za veľmi prísnu smernicu, a preto mám tendenciu nasledovať nášho spravodajcu hlavne v tom bode, že by nemali byť výnimky. Vypočul som si kolegu Klinca, ktorý chce dve smernice, ak som to dobre pochopil. Nemyslím si, že by to bol dobrý nápad. Samozrejme, existujú rozdiely medzi hedžovými fondami, private equity fondami a ďalšími ale môžeme to brať do úvahy a začleniť to do jednej jedinej smernice. Ja som skôr za jeden nástroj a to za nástroj, e, e, v ktorom sa budeme inšpirovať aj z iných finančných nástrojov ako USIT a tak ďalej aby sme mali rovnaké pravidlá pre všetkých pokiaľ ide o tretie krajiny, som z tých, ktorí si myslia, že samozrejme nevybudujeme Európu pevnosť, ale, ale mali by sme dať výhody tým, ktorí sú vo vnútri Európy, namiesto tým, ktorí sú mimo Európy. Som z tých, čo si myslia, že je konečne čas, keď onshoring prišiel a že veľa investorov chcú kvalitu, bezpečnosť. Veľmi často som počul slovo flight to quality a mať akúsi etiketu, označenie Európy, ktorá by znamenala kvalitu, kvalitu dobrého dohľadu. Myslím, že by sme mali vytvoriť lepší vnútorný trh pre finančné produkty v EÚ. Stojíme pred dlhou rozpravou, ktorá vôbec nebude jednoduchá. Moja socialistická skupina je samozrejme k dispozícii spravodajcovi, aby sme našli priechodné kompromisy a ja viem, že so Žálnom Polom Gozesom tieto kompromisy, ktoré budú priechodné, nájdeme. Ak liberáli chcú robiť iné, alebo ak sa chcú pridať k nám, tak my sme k tomu samozrejme otvorení. Ale nebudeme robiť kompromisy len preto, aby sme ich robili. Chceme niečo skutočne solidné, pevné. Predovšetkým chceme odstrániť raz a navždy všetky tieto škandalózne praktiky, ktoré sme zaznamenali za posledné roky. Hovorím predovšetkým o tom nadmernom pákovom efekte. Ja viem, že je ťažké zadefinovať, čo to vlastne je ten nadmerný takýto efekt, ale my sme prišli s týmito návrhmi, môže sa o nich diskutovať, ale podľa môjho názoru potrebujeme jasné pravidlá. To platí aj pre iné praktiky, ako Lasset Stripping, o ktorom hovoril náš kolega Klinc, tam by sme sa zhodli v tom, že prekročenie spoločnosti nemôže byť možné, teda nie je možné. Ďalší bod, to, čo sa v angličtine volá naked shorts, naked teda predaj aktív, ktoré ani nemáme, čo je podľa mňa nemorálny spôsob vplývať na finančné trhy, keď všetci vieme, že niektoré obrovské problémy medzinárodných bank, hlavne Lehmanu a Rockefelleru, boli spôsobené, alebo tento krach bol spôsobený práve týmto druhom aktivít. Moja politická skupina chce odstrániť takéto praktiky z trhu. To je prvá výmena názorov, pani predsednička. Ja si myslím, že sa budeme musieť veľmi často k tejto téme vrátiť aj k tomuto krásnemu nenápadnému balíčku, ktorý nás bude sprevádzať ešte veľmi dlho. Uh, Ďakujem pekne. Nevidím tu tieňového spravodajca za zelených sajt alebo Sven. Videla som, že sa hlásite. Kalfan kan heute leider nicht da sein. Kalfan tu žiaľ dneska nemôže s nami byť. V prvom rade sa chcem veľmi poďakovať eh, Jean-Paul za túto veľkú prácu. E, Neviem, či predtým ste sa obávali, že dostanete 1600 pozmeňujúcich návrhov. Želám vám e, veľa zabavy a e, veľa besených nocí s ďalšou prácou. Aj my máme dojem, že to nie je len tak, že pozmenujúce návrhy Ehm, boli odporúčané od lobbystov na prijatie alebo e, na zametnutie, ale e, keď si pozrieme e, zhodu týchto textov z rôznych zdrojov, tak tieto značné značnej časti napísali ďalší autory a naplnili ich z iných zdrojov a potom, čo sa týka práce, tak je bremeno sa znižilo, lebo keď si pozrieme tieto texty, že sú rovnaké, tak nepotrebujeme tak veľa času, aby sme si ich prečítali. A toto aj čo do postupu nám nám otvára zaujímavé otázky o vplyve eh, zaujímavých skupín na proces rozhodovania vo výbore. Nechcem všetko hm, opakovať, čo sme tu napísali, eh, no chcem sa vyjadriť len k pár bodom, ktoré z môjho hľadiska ešte potrebujú diskusiu vo výbore. Prvá je eh, základná otázka, hm, či ten podiel zadlženia, teda leverage e, má byť regulovaný alebo nie a do akej miery. A e, v e, tejto otázke sa stretávajú rôzne názory. Na jednej strane e, je to asi e, to e, najširší názor v pozemských návrhov liberálov, ktorí hovoria, že nechceme sa do toho vôbec angažovať, aby sme obmedzovali podiel zadlženia a aj v návrhu správy od pána Inne Gozes sú len veľmi slabé stanoviska k tomuto. A základ tejto otázky je naozaj taký, že či máme finančný systém a či vidíme finančný systém, ktorý naznačuje e, príliš e, veľký podiel zadlženia e, v úveroch a či ho musíme regulovať. V tomto máme rozdielne názory a chcem odkazať na otázku vypočutia v krizovom výbore, kde túto otázku sme ešte základne prediskutovali a naša skupina spoločne s ďalšími tu na sa jasne domnieva, že tu máme všeobecný problém, že príliš veľký podiel založenia teda leverage a musíme e, túto smernicu využiť, aby sme e, obmedzili e, tento podiel založenia. Mm, to je tiež spojené s otázkou, aby sa zotavila banková sféra, ale túto otázku musíme naliehovo vyjasniť a podobný rozdiel v smerovaní máme aj v otázke, že ako jednotne si predstavujeme európsky trh v oblasti fondov. A e, tu máme stále isté rozdiely. Máme rozdiely e, napríklad v otázke, e, že aká úloha musí existovať napríklad v tých režimoch private placement. V návrhu správy Ehm, bola prevodajúca predstava aj u liberálov, aj u konzervatívcov, že v zásade u e, tých fondov, ktoré e, sa e, riadia zvonka, že tu na tie národné režimy private placement by mali ostať v platnosti. Vy ste vo vašom úvode, to pán Goze povedal, aj vo vašom rozhovore v Lizeko, že tu nás ste posunuli váš názor našim smerom, to nás teší a e, súhlasím s tým, že nemá zmysel, aby na takomto trhu um, sme e, mali e, nejednotný režim pripušťania alebo akceptácia potom by sa kapitál vždy E, zvolil e, to miesto na vnútornom trhu, ktoré e, poskytuje najnižšie kritéria. A potom toto miesto nemá čo hľadať na spoločnom trhu a musíme sa snažiť o jednotný dohľad a o jednotné pravidlá a o otvorenú súťaž vnútri v trhu a nie fragmentáciu rôznych systémov dohľadu. Ďalšia otázka, ktorá nás zamestnáva tieto dni e, sú špekulatívny útok na Grécko. A e, táto otázka vyjadruje úplne jasne nutnosť e, v oblasti fondov a ich aktivít sa aktívne angažovať. Pani Lagarde v dôležitom rozhovore sa jasne vyjadrila, že musíme regulovať činnosti týchto fondov. Nesmieme pripustiť, e, že špek, aby špekulatívne ataky proti integrite systému euro sa takto, týmto spôsobom vykonávali. To, že sú v Grécku problémy a že EU a ostatné členské štáty e, sa tu neangažovali dostatočne, aby e, zavrali tým problémom, to vieme to však neznamená, že si e, necháme páčiť e, systematické špekulatívne útoky. To však znamená, že túto smernicu by sme mohli využiť nielen na to, aby sa regulovali fondy, ktoré sa predávajú vnútri v EÚ, ale aj také fondy, ktoré tu špekulujú s aktívami tu v EÚ. A to je nie je obsiahnuté v správe spravodajcu a o tom musíme hovoriť, že aj vo chvíli, kedy sa s aktívami tu v EÚ špekuluje, že v tej chvíli musia mať e, orgány dohľadu e, možnosť zasiahnuť. A e, to nepochádza len zvonka a od cudzích investorov, ktorí spôsobujú takúto situáciu, a e, že e, to e, ne spôsobíme problém, keď otvárame možnosť regulácie. My nie sme proti investíciám, to je nezmysel, ale musí to byť možnosť vykonávať dohľad. A doteraz to bolo podregulované a grecký prípad jasne ukazuje nutnosť ísť ďalej v tejto veci, ako je zatiaľ popísané v návrhu správy. Chcem povedať, že v niektorých miestach um, výslovne podporujeme pozmeňujúce návrhy sociálnych demokratov. E, tu na, e, rozmýšľame rovnako a to je napríklad aj v veci otázky short selling a tiež je to e, v otázke asset stripping, teda tunelovania. A na, um, v tejto veci myslím, že by sme um, diskusiu um, mali ďalej viesť a Smernica tam e, predpokladá viac. A to znamená, že povieme, že vieme o týchto praktikách a e, vieme samozrejme, že nie je ľahko definovať, že kedy sa jedná o asset stripping, ale máme tu návrhy, na základe ktorých môžeme ďalej diskutovať a nemali by sme povedať jednoducho, že v zásade to necháme všetko tak. Teda chcem povedať, že nechceli by sme byť na vašom mieste. Tých 1600 eh, pozmeňujúcich návrhov eh, nás moc neteší a my sme stále za kvalifikovaný dialog a eh, chceme postúpiť ďalej a mm, tie myšlenky, ktoré tu zneli, chceme ďalej rozvíjať a tie medzery a rozdiely, ktoré vznikli, chceme podrobne prediskutovať a musíme postupovať e, podľa e, našich princípov a po tejto kríze e, žiadny z hráčov nesmie ostať bez regulácie a potrebujeme mať možnosť dohľadu nad investíciami, ale jasné, že postupy, ktoré viedli k tejto kríze, ktoré majú škodlivý vplyv v tejto oblasti, že môžu ďalej pokračovať, že tu môžu byť špekulácie proti mene a nadmerné E, vyťahovanie peňazí z podnikov a vplyv a dôsledky zadlženia na finančných trhoch. Myslím si, že, že e, na tomto smerovaní sa e, zhodneme s ostatnými skupinami a tešíme sa na vašu prácu, pán spravodajca. Ďakujem, Said. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem tiež e, súhlasiť s predošlými rečníkmi a s tým, čo povedal pán e, Gozes a ostatných tieňových správodajcov, s ktorými som hovoril. Skutočne sa chcem obmedziť e, na niekoľko vecí. Môžeme prediskutovať všetky témy, ale ja sa chcem sústrediť podrobne na moje pozmeňujúce návrhy. E, som veľmi rád, že tu sme mali výmenu názorov s pánom Gozesom. Takže prvá vec, a tu súhlasím s tieňovým spravodajcom SAD, že musíme konať v záujme spotrebiteľov. To je dôležité. Ale o ktorých spotrebiteľoch hovoríme? Myslím si, že keď sa na to ja pozerám a dúfam, že s tým súhlasíme, hovoríme na dnešných sporiteľov, na zajtrajších dôchodcov a tých, ktorí investujú do penzič- penzijných fondov hedžové a súkromné e, investície, ostatné alternatívne investície necháme zatiaľ bokom. Um, obmedzíme schopnosť investovania do neeurópskych fondov, a hodnota budúcich e, penzijných sporiteľov, ťažko pracujúcich e, ľudí v Európe. E, to musíme mať e, na zreteli. E, návratnosť je 15 až 20 percentná Mnohí dnešní zamestnanci sa, sa, tešia na takúto budúcu možnosť. Tiež vítam e, názor e, pána Gozesa, pokiaľ ide o tretie krajiny a prechodné obdobia pokiaľ to bude jasné aj pre ostatné jurisdikcie, čo oni majú dosiahnuť a aké kritériá musia splniť preto, aby dosiahli ekvivalentnosť. Mnohí z nás uznávajú, že ekvivalentnosť sa nerovná e, že niečo je, tomu, že niečo je úplne rovnaké. V mnohých jurisdikciách tieto fondy sú pripravené na ekvivalentnosť, len nepoznajú kritériá, ktoré musia splniť. Ja poznám mnohé z nich. Nesmieme to nechať na koniec tohto 5-ročného obdobia a potom im povedať, prepačte, ale nesplnili ste tieto kritériá. Je dôležité, aby oni poznali tieto pravidlá ekvivalentnosti. Tiež súhlasím s myšlienkou Pozrela som sa na pôsobnosť a navrhol som určité výnimky, ale len preto, že mne naozaj záleží e, na jasnej definícii proporcionality. Myslím si, že tá definícia e, je pre väčšinu z nás prijateľná, pretože my nechceme malé startup fondy, aby boli e, zbytočne postihované, aby tu bol nedostatok konkurencieschopnosti. Musíme mať ale jasnú definíciu proporcionality a teším sa na prácu so spravodajcom a tieňovými spravodajcami ostatných skupín, aby sme mali zmysluplnú definíciu proporcionality. Súhlasím so zástupcom zelených a mnohými inými, pokiaľ ide o tému leverage Videli sme, že toto sa extenzívne používa z rozličných dôvodov, sú tu rozličné e, záujmy. Videli sme, že pokiaľ ide o ten grécky dlh, tak e, tu sa to odzrkadlilo. A pokiaľ ide o súvahy, tak e, ja toto chápem. Ale pokiaľ ide o túto osobitnú smernicu, tak musím povedať, že treba byť opatrný, či budeme mať uh, Eh, takéto páky, ktoré budú uplatnené pre všetky eh, fondy. Inak to nemá zmysel. Eh, kto je ten najlepšie postavený, aby mohol definovať túto úroveň leverage? Mali by sme sa pozerať na národných regulátorov, ale je celkom jasné, že musíme dať komisii dôležitú úlohu, aby aby dozerala nad tým, ako národné regulačné e, orgány mm, definujú túto úroveň. Takisto využívanie leverage. Musíme mať celkový prehľad o tom, ako sa to používa. Väčšina z nás tým bude väč- zrejme súhlasiť a tamto, tam smerujú aj naše pozmenujúce návrhy. Nemôžeme považovať leverage za niečo izolované od e, e, témy rizikových profilov alebo aktív. Táto téma je politicky ťažká, ale ide o odmeňovanie. S tým súhlasia všetci, že toto je dôležité, ale v tomto prípade nie je múdre, aby eh, bankoví manažéri boli platení iným spôsobom Manažéri nie sú platení rovnako ako bankári, často to závisí od výkonu a to sa odlišuje od investorov samotných. Na čo pozeráme my je, aby sme mali princíp G20 a e, finančnej stability, ale musí to byť aj uplatniteľné, pretože e, bankový sektor sa odmenuje úplne iným spôsobom, ako sú napríklad hedžové fondy alebo súkromné kapitálové spoločnosti. Som naozaj proti požiadavkám e, tohto, tohto režimu. Nemyslím si, že je tu odôvodenie na takéto požiadavky e, AFM nie je dôvod, prečo by sme sa mali odlišovať od takej všeobecnej línie. Súhlasím s tými, ktorí ho, ho, hovoria, že hodnotenie a súhlasím aj e, s pánom Gozesom, že AFM by e, malo dozerať na toto hodnotenie, pokiaľ to teda bude nezávislé. Pokiaľ ide o short selling, musíme od, pochopiť rozdiely Coverage selling je legitímny nástroj, ale predaj na krátko je naozaj legitímnym nástrojom. Myslím si ale, že sa môžeme pozrieť na tieto veci, ale musíme mať jasnú definíciu a uh, nesmieme nejakým spôsobom ohrozovať tie legitímne nástroje. Eh, niektoré technickejšie otázky, napríklad finančné nástroje, to eh, vytvára zmetok, pokiaľ ide o uplatnenie tohto, tohto eh, nástroja. Napríklad depozity. Musíme sa pozrieť na ošetrenie tohto rozdielu, pokiaľ ide o tie fyzické certif certifikáty a účtovné vstupy, hlavne pokiaľ ide o reštitúcie, pretože tieto nemajú zmysel, e, pokiaľ ide o túto bezpečnosť. A tým, že sa budeme snažiť o tie reštitúcie, e, vytvoríme kompletný chaos. Posledná vec, o ktorej som chcel hovoriť, je e, otázka global custody. Uh, určia sa tretie strany, ktoré možno e, z právneho hľadiska nie sú ani potrebné, ale dôvodom je to, že depozity nemajú e, v prevahu v danej krajine. Myslím, že by sme mali umožniť tento nástroj, aby sa pokračovalo jeho využívanie, pretože ak to neumožníme, ak tretie strany si nebudú môcť určiť e, takéto subjekty, tak tu bude nižšia úroveň investovania v týchto hospodárskych systémov a to by malo negatívny dopad. Nebol by tu dostatok investícií v rozvíjajúcich sa krajinách. Mám mnohé ďalšie technické témy, ale nechcem vás všetkých uspať a preto sa o tom porozprávam so spravodajcom, tieňovými spravodajcami a teším sa na um, spoluprácu, uh, ktorá dúfam, že bude tak pozitívna ako doteraz. Ďakujem pekne. Pán Krut, chcete e, vstúpiť do tejto diskusie? Dovolte mi veľmi krátko sa vyjadriť. Pre nás je dôležité a už to um, bolo aj vyslovené, aby um, bola možnosť mať výnimky a um, ja e, som to našiel aj v pozemských návrhoch, e, že e, hlasovacie práva a práva vyjadrovať sa sú e, a existujú, e, keď e, fondy e, sú v nutenej správe a e, to už v časti bolo vyjadrené, že chceme, aby mali aj e, dostatočný podiel vlastného kapitálu a to pomerne vysoký, e, takže to sú pre nás centrálne body. Um, um, Ďakujem. Mali sme telefonát od e, Mart Andres, e, ktorá povedala, že chce sa vyjadriť, keď tu príde, ale ešte ju tu nevidím. Máme asi 10 ľudí na zozname, teda navrhujem obmedziť rečnický čas na 3 minúty. Vzhľadom na to, že veľa ďalších ľudí ne, e, sa neprihlásil predtým. Teda zatiaľ mám na e, zozname Hockmark, Balc, Luling, Skinner, Ford, Bullman, Ludvigsen, Andres a ak ona príde a ja zatiaľ doteraz pani Jory chce byť tiež doplnená. Ešte niekto ďalší chce byť doplnená. Rečnícky zoznam. Dobre. Tak by som navrhla, aby sme to obmedzili na 3 minúty a um, potom um, bude ešte chvíľa času na to, aby Jean-Paul povedal rýchlo ďakujem. Teraz Gunnar. Ďakujem pekne a ďakujem Žanovi Polovi za jeho snahu a za to, že ukázal, aké má e, znalosti a schopnosti e, a prečíta si teda všetky pozmenujúce návrhy, ale myslím si, že tieto diskusie doteraz e, boli veľmi impresívne a Pani predsednička, je jedna vec, ktorý, na, ktorý zabud, na ktorú zabúdame a síce, že potrebujeme e, zabezpečiť dynamické finančné trhy v Európe, pretože inak e, nebudeme mať investície a pracovné miesta, ktoré potrebujeme preto, aby sme zabezpečili finančnú stabilitu z dlhodobej perspektívy. Hovorím to preto, lebo to vedie aj k záveru, že sa musíme sústrediť na systematické rizika, nie na e, rizikovosť ako takú. A neviem, či komisia toto jasne odlišuje vo svojom návrhu, napríklad e, súkromný kapitál a hedžové fondy sa miešajú a komisia zdôrazňuje, že nie sú súčasťou systemických, riziko, systemických rizik je tu rozdiel a podľa mňa je dôležité, aby sme v našej práci sa pokúsili odlíšiť tieto dva pojmy a ostatné ďalšie fondy. Chcel by som zdôrazniť niektoré veci, ktoré sa čiastočne o, o, spomenuli. E, prvá z nich sa týka menších fondov. Myslím si, že je dôležité, aby sme mali e, určité prahy a spravodajca s tým zrejme nie je veľmi spokojný, ako som si všimol, ale preto, aby sme e, boli my spokojní, tak musíme zabezpečiť to, že proporcionalita je skutočne reálna, nielen teoretická. A to je ťažké. Uh, a toto je vysoký cieľ, ale nezabúdajme, že buď budeme, musíme mať Prahy, alebo veľmi reálnu proporcionalitu. A ja si myslím, že to je komplikované, že je to výzva, ale je to dôležité, pretože ak nebudeme mať túto e, túto záruku pre vstupy nových malých fondov, e, tak budeme čeliť systémovým e, rizikám a budeme mať čoraz väčšie fondy a nebude to uh, distribuované na um, viacej menších fondov. Čiže je to dôležitá úloha nielen preto, že malé fondy sú dôležité pre malé a stredné podniky a uh, rôzne menšie investičné oblasti. Čiže buď Prahy, alebo striktná proporcionalita, čo je výzva. Druhá vec, to odznelo E, priemyselné holdingové spoločnosti, to spomenul spravodajca, musíme zabezpečiť, aby pravidlá boli veľmi jasné, pretože by bolo paradox, paradoxom, keby tieto priemyselné spoločnosti e, boli e, do tohto zahrnuté bez takýchto pravidel. Podľa mňa to je nevyhnutná podmienka, aby sme mohli pokračovať v tejto legislatíve. A tretia vec sa týka tretich krajín. Uh, už e, sa to tu zdôraznilo a nebudem e, o tom hovoriť príliš dlho, ale chcem zdôrazniť to, že toto je nevyhnutné, aby sme vytvorili dynamické finančné trhy v Európe a zabezpečili budúcu pohodu budúcich e, dôchodcov. To sa musí zdôrazniť a myslím, že sme ešte nedosiahli takéto záruky. Mm, tu toľko zatiaľ, pani predsednička. Z mojej strany ďakujem, hovorí pani predsednička pán Bals. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv chcem zdôrazniť ešte raz, že mm, z môjho hľadiska bol veľmi e, dobrú prácu odvedol, keď si uvedomíme aj to, že e, predchádzajúci e, návrh komisie podľa mňa nebol e, žiadny e, prázdny list, ako čo aj komisia sama pripustila. Myslím si, že e, sa to ukázalo, že veľmi ťažké je to pracovať s univerzálnym prístupom alternatívneho správcu fondu mimo USIC, aby sme ich sa snažili pod jednu strechu priniesť. Podľa mňa, čo potom to musí byť chytré regulovanie a musíme um, uh, zabraniť tomu, aby uh, neboli negatívne dopady uh, na uh, trh a uh, sústredenie trhu na jednu skupinu uprednostňovaných produktov. Východisko našej parlamentnej um, práce bolo toto. Komisia však nenašla žiadne um, namieru určité riešenie a preto tu e, vychádza e, riešenie, ktoré prináša e, veľký rizikový potenciál a ja preto akčný plán G20, ktorý nechce nechať bez regulácie žiadneho účastníka na trhu, však predpokladá, že národné finančné dohľady musia zohrávať kľúčovú lohu ako um, prvá obranná línia a tu sa potom dostávame k diskusii o systémovom riziku a v zásade proporčnosti. Najlepšie východisko z tejto dilemy bolo pre mňa návrh, aby eh, národné eh, fondy eh, boli vyňaté z tejto skupiny a ja sa vyslovujem za doložku o e, koncernovej výnimke, e, pretože e, veľký množstvo investícií podľa mňa i sa zabezpečuje na úrovni koncernov. Ďalšie návrhy chceli modifikovať doterajší paušálny prístup a súľad s ostatnými smernicami musí mať vysokú prioritu a John Paul už e, tu sa zasadil e, dobrý prístup. Čo sa týka predaja na krátko, tak e, ja myslím, že adekvátne úpravu a pravidlo máme v smernici o zneužívaní, ktorá rieši všetky prípady a čo sa týka pomer zadlženia. Ja som za to, aby sa vyjadril v čistom a Domnívam sa, že delegácie a portfóliové správy budú môcť eh, sa zmestiť do tohoto eh, režimu dohľadu. Odborovanie trhu nesmie byť cieľom. Eh, ja sa zem o investičné možnosti manažerov, pokiaľ budú tam príslušné ochranné opatrenia zabezpečené. Ďakujem pekne. Ďakujem. Budem mať ešte ďalšiu možnosť. Astrid Luling. Ďakujem pekne, pani predsednička. Blahoželám eh, pánovi Gozesovi a eh, alternatívne fondy eh, musia podliehať rovnakým pravidlám, či už ide o fondy, ktoré sú v alebo mimo Európskej únie. To sa možno zdá byť jasné všetkým, ale v realite sú veci komplikovanejšie, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti smernice. Všetky alternatívne fondy by mali byť eh, v jednom súbore pravidiel. Nezabúdajme, že v budúcnosti, že všetky fondy budú alternatívnymi je veľmi veľa pokusov, aby sa znovu znárodňovali trhy, ale alternatívne fondy mimo národných trhov, táto logika národná sa mi nepáči a nie je v súlade s budovaním jednotného trhu s finančnými službami alternatívne fondy musia mať rovnaké pravidlá ako ostatné fondy. Na jednej strane vynímame z rozsahu pôsobnosti všetky alternatívne fondy, ktoré budú mm, budú e, ošetrené takýmto spôsobom. Alternatívne fondy v tretích krajinách majú rovnaké pravidlá, len ten pohľad je iný. Režim e, národných investícií, e, fondy tretich krajín by sa mohli aktívne distribuovať e, v Európskej únie prostredníctvom súkromných národných investícií bez toho, že by museli rešpektovať e, minimálne pravidlá smernice. To by ohrozilo systém ekvivalentnosti. E, tento dočasný režim je problematický, pretože môžeme poškodiť konkurenciu a niekoľko rokov by sme tu mali fondy členských krajín, ktoré musia rešpektovať smernicu a potom fondy tretích krajín, ktoré nebudú rešpektovať smernicu a ktoré budú mať e, konkurenčnú výhodu. Z toho vyplýva, že fondy a správcovia fondov by sa snažili dostať mimo Európskych únií, pretože e, by mohli získať túto výhodu ekvivalentnosti kompromisné riešenie. Áno, obchodovanie fondov z tretí, tretích krajín, ale pod podmienkou, že budú splňať minimálne normy, ktoré platia u nás. Chcela by som, pokiaľ ide o investičné fondy, ktorých smernica uznáva autoregulované fondy, ktoré nemajú nezávislého správcu. Ide o to, aby takýto druh štruktúry sa uznal a bol v rámci pôsobnosti smernice a potom e, depozitár, posledná vec. Z pohľadu niektorých tých nezrovnalostí, ktoré sme tu videli, nesmieme ísť príliš e, ďaleko, ale depozitári nesmú byť volavní na zodpovednosť za operácie, ktoré nemôžu kontrolovať. Nemyslím si tiež, že by bolo múdre ošetriť depozitárov všeobecne, celoplošne v rámci tohto textu alternatívne fondy nie sú také isté ako tradičné investičné fondy a zdá sa mi, že text by sa mal upraviť v tejto oblasti preto, aby bol uplatniteľný finančnými inštitúciami. Pán Gozes povedal, že nechce mať ani e, most, ani pevnosť a dúfam, že teda toto bude rešpektovať a takto dosiahne svoj cieľ. Ďakujem. Uh, Ďakujem, Peter. Vždy je zaujímavé hovoriť po Street. E, ja úplne vyzniem radikálnejšie, neviem prečo. Ako vždy. No, Jean-Paul, výborná práca Mm, práca na tej ceste, ktorú ste nasmerovali, myslím, že ľahšie potom dosiahnuť kompromisy a určite e, sa domnievam, že smerujete správnym smerom a je to e, na vašu prácu a 1600 pozmeňujúcich návrhov je tlak a e, je tam veľká debata, že dosiahneme prílom a myslím, že je to prílom hlavne čo do probačnosti a parlament prvýkrát urobí niečo, čo ďalšie inštitúcie budú musieť počítovať veľmi priamo. Ja som počul obavy v snemovni a Viem, že to je e, ťažké bremeno na vašich pleciach, no bez e, správnej definície proporčnosti, tak mnoho z legislatívy, ktorú začneme e, robiť v EU, začne e, odpadávať e, bokom, keď začneme vypracovať viac e, výnimiek e, a viac predpisov a e, inteligentným e, dizajnom môžeme aplikovať väčšinu z tejto legislatívy proporčne a to je veľmi správne pre e, prístup, ktorú ste vyzvolili a Gunnar spomenul Prahy, ale keď by sme začali pozvať Prahy, tak prehráme bitku s eh, radou hneď na začiatku a eh, musíme donútiť eh, radu a komisiu, aby robili inteligentné rozhodnutia pri aplikácii pravidel a zákonov. Súhlasím s tým, čo povedal Robert Collins, mm, predaj na krátko veľa z týchto obav vyznie oznie v tejto miestnosti, hoci si nemyslím, že predaj e, nakrátko je samo sebe zlo, ale musíme e, sa snažiť e, k tomu pristupovať opatrne, aby sme nevyliali dieťa s vodou. A tiež odporúčam, aby pozmeňujúce návrhy od Katrin Staller, mojej kolegyne, ktoré tu žiaľ dneska není, boli prijaté. No, k otázke tretich krajín môžem povedať, že vidím, kam smerujete Robert povedal, že nechceme byť pevnosť Európa a blokovať eh, príležitosti na investície, nechceme, ale je bláznivé nemať eh, na trhu reguláciu. Zároveň a to je rovnováha, do ktorej sa musíme trafiť a keď sa pozrieme na kompromisy z predchádzajúcich eh, schôd, tak o to sa musíme snažiť a tiež musíme uvažovať o regulácii a o podeli zadlženia a mm, musí tam byť dorca na trhu, ktorý to bude skúmať. A Ďalej, e, ja e, som sa zasadzoval o to, aby sa spojili e, záujmy spotrebiteľov a výrobcov a tu my ako zastupcovia spotrebiteľov sa musíme o to zasadiť a je za vsadné, aby sme tu mali istý prvok ochrany spotrebiteľov. a Ja myslím, že oddelenie depozitárov od správcov fondov je zásadné, aby sme mali ísť tú zabezpeku zdravia v tejto smerici A teším sa na tie stretnutia, kde budeme hľadať kompromisy. Vicky. Ďakujem, Vicky. And... Uh, ďakujem pekne. A ďakujem aj Žanovi Polovi za výborné komentáre, hlavne tie, ktoré sa týkali toho, že nebudeme mať pevnosť alebo väzenie a na to musíme e, dbať, aj keď budeme hovoriť o inej legislatíve ako o tej, ktoré hovoríme teraz, teda že sme na globálnom trhu. Súhlasím s tým, čo ste povedali v rozsahu, o rozsahu pôsobnosti, aj sú, s tým, čo povedal pán Klinc, že by bol dobre, keby sme si nezabudali na to, že odlišné fondy sú odlišné, že tu máme odlišnú smernicu pre, pre hedžové fondy, pre súkromný kapitál a podobne. Keď sa pozrieme na váhu komentárov, ktoré máme pred sebou, tak mali by sme mať viacej času pre takúto legislatívu. A pokiaľ ide o proporcionalitu, tak súhlasím úplne s tým, že musíme zabezpečiť miesto aj pre historické alebo menšie fondy a investičné trusty e, v Spojenom kráľovstve by nemali byť znevýhodňované. Je tu, zdá sa, veľké nepochopenie, pokiaľ ide o rozdiel medzi leverage a risk, teda um, high leverage neznamená, že je to hneď vysokorizikové a niečo, čo je low leverage, môže byť vysokorizikové. Cieľom tejto smernice je zastaviť systémové rizika, ale nemiešajme leverage s rizikami. Čiže high leverage neznamená automaticky vysoké riziko. Pokiaľ ide o predaj nakrátko, súhlasím s tým, že je tu riziko, ale povedala by som, že prečo len hedžové fondy, prečo len hedžové fondy v, sú obsiahnuté v našich komentároch, pokiaľ ide o predaj nakrátko. Podľa mňa Téma predaja na krátko by sa mala riešiť smernicou, ktorá je zamerané proti zneužitiam na trhu, aby sme veci zjednodušili, tak by sme mali postupovať takýmto spôsobom. Pozrela som sa mm, na to číslo 1669. Je to rok, keď Mar Ednár vystúpil na najväčšiu sopku v Európe tých 1669 pozmenujúcich návrhov nesmieme dopustiť, aby to malo nejaké negatívne e, dopady napríklad na rizikový kapitál alebo inovačné, e, inovatívne podniky. Musíme mať vyššie ambície návratnosť penzijných fondov a podobne. Čiže moje pozmenujúce návrhy boli zamerané na to, na revízne klauzuly 1639 nesmieme dopustiť, aby dopady tých 1669 pozmenujúcich návrhov boli negatívne. Uh, Ďakujem, Udo. Äh, Ďakujem, pani predsednička. My za sociálnych demokratov máme tri pripomienky. Chceli by sme pogratulovať Žánovi Polovi v odvedenej práci, pokiaľ ide o tých 1669 pozmeňujúcich návrhov. Aj kolega Robert Goebbels ako tieňový spravodajca už poukázal na to, že už sme niečo, aj to sme už viackrát opakovali a odporúčame možno prostredníctvom sekretariátu nejaký počítačový program, ktorý môže vytvoriť klástre, nejaké zoskupenie pri tých textov a tak Jean-Paul by mal menšiu záťaž na svojich ramenách, keby mu ten počítačový program umožnil ten text nejak zatriediť, vytriediť a zamerať sa na tie najdôležitejšie veci. Druhý bod, o ktorom by sme chceli hovoriť za našu frakciu, keď e, sú bary zatvorené a Jean-Paul je v hoteli, tak by sme si mohli dať kávu, aby túto prácu e, vydržal. A ešte po tretie, myslím, že Robert Goebbels to povedal veľmi správne, Chceli by sme tu smart regulation, ako sa tu nazvalo. Nechceme nejakú miernu, ľahkú reguláciu, preto sme navrhli vo vlastnom texte, a o tom už aj viacerí kolegovia hovorili, chceme pracovať s takými fondami, ktoré idú zvonka, to hovorila pani Lüling, my nechceme rozdeliť medzi vonkajšími a vnútornými fondami. Tu je naša definícia trhu, alebo potom tí investori, ktorí sú zvonka, tak by, by sa malo s nimi zaobchádzať rovnako ako s tými vnútornými investormi. Hm, predložili sme e, návrhy k, k tým equity fondom aj k pákovému efektu a uvidíme, či sa s tým teda bude súhlasiť alebo nie. Musíme vylúčiť toxické prvky z tohto systému. Nemôžeme dovoliť samozrejme všetko úplne voľné pravidlá hry. Ale je tu jeden bod, ktorý nám leží na srdci Nechať sa ovplyvňovať súkromnými lobbystami, samozrejme, to by sme nemali umožniť. Včera som celé hodiny počúval otázok eh, tam štátneho zadlženia a musíme sa skutočne pozrieť, akí aktéry špekulujú so štátnymi dlhmi. A kolegovia, jednoducho nemôžeme dovoliť, aby k tomu dochádzalo. Budeme určite aj v našej politickej skupine skupine e, so Žampolom spolupracovať. Je to kvalitatívny predpis a potrebujeme sa ním riadiť. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, už sme si všimli, že táto téma, pokiaľ ide o rozličné investičné fondy a formy investície, je veľmi zložitá téma. Je to ťažké nájsť tú správnu cestu, pokiaľ ide o príjmanie našich rozhodnutí a Diskusia, ktorú máme, je veľmi komplexná, dôležitá, aby sme dosiahli konečný dobrý výsledok, tak musíme e, mať konzistentný prístup, pokiaľ ide o ten veľký počet pozmenujúci návrh, ktoré máme pred sebou a preto sa musíme sústrediť na tri hlavné body. Prvý z nich je transparentnosť. Toto bude také hlavné slovo. Musíme ju posilniť v investičných činnostiach. To je výborný spôsob na kontrolu a obmedzenie e, rizik. A tiež podľa mňa ľudia, ktorí obchodujú so svojimi produktami, ak majú byť otvorení, tak e, musia mať obmedzené riziká. A otvorenosť je dôležitá aj pre dozorné orgány, aby mohli efektívne posúdiť, aké systémové riziká sú v hre. Proporcionalita je tiež veľmi dôležitá e, musíme zabezpečiť, aby sme prispôsobili e, činnosti fondov reálnym rizikám, ktoré sa vytvárajú vo finančných systémoch ako celkoch. Čím väčšie riziko, tým prísnejšia by mala byť regulácia. Malé fondy Ehm, nie sú veľmi rizikové eh, v porovnaní s veľkými fondami. Sú príklady, kde niektorí, niektoré fondy súkromného kapitálu majú obmedzenejší eh, eh, dopad ako hedžové fondy. Musíme sa tiež ako po tretie vyhnúť protekcionalizmu. V texte komisie a v pozmeňujúcich návrhoch vidím negatívny trend. Musíme nájsť rozumnú metódu regulácie činnosti alternatívnych investičných fondov bez toho, že by sme sa zatvorili voči vonkajšiemu svetu. Takže celkovo podmienky sme stanovili dobre, aby sme mali vyvážený prístup v regulačnej štruktúre, ale aby sme boli úspešní, musíme zabezpečiť to, že východiskový bod bude dobrý. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Jury, myslím, že máte ísť ako ďalšia. Ďakujem pekne, pani predsednička. hasonlóan én is azt javasolnám a raportőrnek, hogy próbáljuk megtartani. Tiež by som chcela navrhnúť spravodajcovi, aby sme sa držali prahov 100 miliónov, to navrhla komisia ako prach. pretože ak to neurobíme, tak e, správcovia fondov sa budú snažiť dostať do tretich krajín, aby sa vyhli prílišným e, takýmto bremenám. To by malo e, to by bolo stratou pre národné rozpočty. Moja druhá pripomienka. Pôvodný návrh nepokrýva špecifilné pravidlá pre rôzne typy fondov, neoddeluje rozličné typy fondov, čo by viedlo k arbitrážnej regula- regulácii. To znamená, že členské krajiny musia uplatňovať, ktoré uplatňujú e, prísnejšie pravidlá, by mali konkurenčnú nevýhodu. To by nebolo šťastným riešením, pretože by sme nezaručili e, rovnaké pravidla v celej Európskej únie. Potom retailoví investor, investori by nemali mať možnosť získavať podiely v alternatívnych fondoch, pretože tak by sa mohli vyhnúť súčasným pravidlám a využili by takéto fondy. Ale a v mojom pozmenujúcom návrhu som navrhol agregovaný rizikový index, prostredníctvom ktorého by sme hedžové fondy s vysokým e, rizikom boli agregované formou takéhoto indexu. Komisia alebo ten Caesar by v budúcnosti rozhodol, aký tento systém bude a dohozorný orgán by zasahoval vtedy, keď fondy presiahnu tento index. No a toto by umožnilo kontrolu, každodennú kontrolu rizik vyplývajúcich z týchto fondov. Ďakujem. Ďakujem. Pani Andres, Požiadali ste telefonicky o slovo. Chcete e, vstúpiť do tejto diskusie alebo chcete vystúpiť na záver niečo o uh, e, IFM? Prepačte, bola som vo výbore pre rozpočtovú kontrolu, takže máte 3 minúty, hovorí pani predsednička. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr te chcem, chcem poďakovať pánovi e, spravodajcovi za jeho prácu. Tento návrh smernice vyplýval z tých nepokojujúcich udalostí v roku 2008. Predtým bola bol veľký nesúhlas s tým, čo sa deje vo finančnom priemysle. Hedžové fondy majú zlú reputáciu po, po zrútení sa e, kapitálového manažmentu. Potom tu boli udalosti v roku 2008 a 2009 a medzi iným sme si mysleli, že bolo na čase znížiť alebo obmedziť ten pákový efekt LTCM. Uh, ale e, mali by sme podotknúť, že pákový efekt, ktoré využívajú hedžové fondy, sa drasticky znížil kvôli situáciu na trhu, situácii na trhu. Takéto škrty boli oneskorenou reakciou a, a priemysel a toto prostredie sa medzi tým vyvinulo. Tam, kde sa vyžadovali tieto škrty, tak to bolo z dôvodu, pretože sme sa dostali do situácie, v ktorej sme dnes. Rada by som pripomenula, že žiadne hedžové fondy nikdy nežiadali o peniaze daňových poplatníkov, aby sa e, zaplatili ich dlhy. To boli iba banky, ktoré majú e, dozorné orgány a majú e, manažment, ale takmer spôsobili kolaps svetovej ekonomiky. Moje, môj druhý bod je, že táto smernica chce regulovať všetko, a to, čo nepokrýva USAID, čiže rizikové fondy, e, investičné trusty, e, retailové fondy a taktiež aj hedžové fondy, ale toto je chyba, pretože e, typov investovania je príliš veľa. Predložila som pozmenujúci návrh, aby sa vyňali investičné trusty, forma investície, ktorá sa využíva v Spojenom kráľovstve a ktorá je veľmi odlišná od hedžových fondov a malo by to negatívny vplyv Tiež som predložila pozmenujúci návrh, aby sa zdvojnásobil prach pre výnimky, ale vidím, že ostatní to zvýšili ešte viac a ja podporujem ich pozmenujúce návrhy. Môj tretí bod sa týka e, fondov tretích krajín. Najnovší návrh španielského predsedníctva e, ide e, smerom k protekcionalistickým opatreniam, kde by sa aby sme sa obmedzili na neeurópske fondy. To by nám uškodilo. A potom by som chcela hovoriť o veľkom počte pozmeňujúcich návrhov. Celkom iste, tak ako je to napísané dnes, návrh komisie nie je uspokojivý, pretože inak by tu nebolo toľko pozmeňujúcich návrhov, 1600 až 1700. Chcela by som požiadať tento výbor, ak máme poslať návrh naspäť do komisie a na prepracovanie, tak mali by sme im dať na vedomie e, tie obavy, ktoré máme. Ďakujem pekne. Ďakujem, ja som posledný rečník a myslím, že väčšinu z tých vecí, čo som chcel povedať, už e, tu odzneli. No, e, sú rôzne oblasti v tejto smernici, kde sa to prekrýva s existujúcimi smernicami, alebo kde ďalšie smernice by možno mohli vykonávať e, svoju funkciu a otázka predaj na krátko a nejaký short selling a deriváty sú veci, ktoré by e, sa mohli pokryť v zneužívaní trhu. A my sme pokryli niektoré oblasti špekulatívnych e, aktivít, ktorým nechápeme a potom, ako budeme zriadené e, tie depozitáre pre zúčtovanie a vyčistenie derivátov, tak potom by sme mohli zohľadniť vývoj, ktorý nastane v budúcnosti. Tiež sa obávam, že možno nie je, e, sú rovnaké podmienky pre rôzne druhy súkromných firiem. Ak vás náhodou vlastní fond Private Equity, tak nie som si istý, že je správne, že e, majú pre vás e, platiť z veľkej miery iné, odlišné podmienky ako pre iné súkromné firmy. Teda ja myslím, že by sme mali tu vložiť e, z firemného práva opatrenia, ktoré by sme mohli využívať. Myslím, že tieto prekrývajúce sa oblasti, keď budeme riešiť e, inteligentne, tak e, určite dospejeme k schopnému riešeniu a dúfam, že môžeme, budeme môcť pracovať so, so spravodajcom za týmto účelom a teraz dám slovo Jean Polovi na záver. Ďakujem pani predsednička aj milí kolegovia, ďakujem za vaše slova aj za zľutovanie, ktoré ku mne cítite. Ja dúfam, že s našou spoluprácou, ktorá sa ukazuje ako veľmi dobrá, tak dúfam, že sa nám podarí urobiť inteligentný kus práce. E, pod šarmom určitej osoby som vždy, a to je Astrid Luling, ale Astrid, mám pocit, že ty si si neprečítala absolútne všetky moje posledné návrhy. Nie sme vôbec tak ďaleko od seba. Uh, dosť sa vyvinuli, ale ja som ochotný s tebou súkromne si podiskutovať, aby sme sa dohodli. Ďakujem, ďakujem za vašu pomoc a samozrejme som vám k dispozícii. E, neváhajte e, prísť iniciatívou a dohodnúť stretnutie so mnou. Ďakujem, ďakujem, hovorí pani predsednička. Udo, technická poznámka? Áno, pani predsednička. Pokiaľ ide o hlasovanie, tak by som vás chcel poprosiť, pretože je toho toľko na stole a, a politické skupiny to ešte triedia. Ja by som poprosila o 3 až 5 minútovú pauzu, aby sme si tieto veci mohli prediskutovať. Pani predsednička hovorí, myslím, áno, súhlasím, je to dobrá myšlienka. Dávam 5 minút predstavku, len som chcela dodať, že druhá výmena názorov k návrhu alternatívnych investičných fondov takto prebehne 17. Tak zatiaľ máme 5 minútovú predstavku. Takže 5 minút uplynulo, dúfam, že ste všetko stihli a stihli ste sa aj usadiť. Zdá sa, že nám ešte niektorí členovia chýbajú. Prosím, posaďte sa, tí, ktorí ste v sále. Začneme hlasovať. E, poprosili sme vás, aby ste si priniesli hlasovacie kartičky. Dúfam, že ich všetci majú. Pretože e, je ťažké inak hlasovať bez týchto kartičiek, takže musíme ich používať. Right, we're going to start voting. Dobre, takže začneme hlasovať. Poprosím vás, usadte sa. Prvá správa je správa od e, ročných správach 2005 o euro e, vyhlásení o eurozóne o verejných financiách za rok 2005. Najskôr tu máme pozmeňujúci návrh číslo 1, úvodné ustanovenie číslo 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh číslo 2, úvodné ustanovenie nové a 8a. Kto je za, proti? Zdržal sa? Mm, schválené. Pôvodný text úvodného ustanovenia B. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Úvodné ustanovenie C Pozmienujte na číslo 3, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Úvodné ustanovenie číslo, e, úvodné ustanovenie D, pôvodný text, to je za, proti, zdržal sa, prijaté. E, pôvodný text, to je za, proti, zdržal sa, prijaté. F, pôvodný text, to je za, proti, zdržal sa, Myslím, že je to prijaté, ale e, teraz prejdeme k, k úvodnému stanoveniu G. Kompromis A. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. E, pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Úvodné ustanovenie I. Kompromis B. Kto je za? proti, zdržal sa, prijaté. E, pozmeňujúci návrh 7, kto je za? E, rozhodnite sa, prosím, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. E, úvodné ustanovenie je kompromis C, kto je za? proti, zdržal sa, zamieta sa. V tom prípade mám pozmenujúci návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nemôžem to naozaj jasne povedať, takže budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Hlasovali všetci? Fungujú vám kartičky, hlasovali ste všetci? Myslím, že tie čísla by mali smerom dolu. Pôjdeme teda na ďalší. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Sanchez má nejaký problém. Dobre, takže schválené 25 za 18 proti, teda 19, ak započítame je Sančesa. 9 a 10 odpadávajú, takže úvodné ustanovenie 11, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 12. Kto je za? Proti? Myslím, že to musíme preveriť. Otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu číslo 12. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 13, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 14, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis D, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 19, kto je za? Proti? držal sa? Prijaté. 20 a 21. Kto je za? Proti? držal sa? Prijaté. Kompromis E. Kto je za? Proti? držal sa? Prijaté. Takže kompromis E. Kto je za? Máme oddelené hlasovanie, takže časti 1 je text bez slov considers that the measurement of core inflation should better reflect new increases of energy and food prices. Takže prvé hlasovanie je o celom texte s výnimkou tohto úrivku, ktorý som prečítala. Tí, ktorí sú za, proti, držal sa, schválené. Potom časť 2 sú, je aj s tými slovami, ktoré som prečítala. Kto je za, proti, zdržal sa. Myslím, že je to zamietnuté, ale overíme si to. Otváram hlasovanie kartičkami. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis G. Prosím, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Pozmenujúci návrh 42. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nie je to jasné, takže hlasujem elektronicky. Končím hlasovanie. Zameta sa. Pán Magalo, e, vložili ste vašu kartičku? Jean-Paul. Jean-Paul. Malá otázka. Môže my sme overiť počet hlasujúcich, aby to bolo presne rozdelené, či sú dobre zastúpené všetky politické skupiny. Ďakujem, pani predsednička. Mám pani Luling, pán Karas je tu. Pán Magalo, máte vašu kartičku? Mohli by ste skúsiť e, iný prístroj na hlasovanie? Funguje teraz váš prístroj? Končím hlasovanie. E, navrhujem, aby sme znovu hlasovali ešte raz o tomto návrhu. Takže k 42 hlasujeme znova. Takže otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu číslo 42 a hlasujeme znovu. Máme dva dodatky. Tá pani za vami hlasuje. Končím hlasovanie. Takže schválené. Takže schválené. Pozmenujúci návrh 43 a 44 45. Kto je za? Zdvihnite ruky. Proti? Zdržal sa? Schválené. 46. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Myslím, že to musíme preveriť. Takže hlasujeme elektronicky k 46. Mm, poprosím skupinu ALDE, aby e, nejak signalizovali, e, ako hlasujú, pretože Pani predsedníčka, ak <laughs> ste sa stratili v tom zozname, tak môžete hlasovať spolu s nami. Na nešťastie teraz máme o jedného viacej za PP, takže Jean-Paul Získali ste príliš veľa členov EPP na hlasovanie. Je to takto v poriadku. Rada by som hlasovala. Mohli by ste prosím signalizovať, e, pretože nemám hlasovací zoznam. Končím hlasovanie.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 Mali ste si priniesť vaše kartičky. Ideme ďalej. To bolo schválené. Ďalšie hlasovanie. What's the next vote, please? That's withdrawn. Right. The next vote is compromise H. Kompromis H. Prosím, tí, čo sú za kompromis H, zdvihnite ruky. Dobre. To je časť jedna bez uh, slov current accounts. Bez slov current accounts, teda kto je za. Tí, čo sú proti, zdržali sa. Schválené. A so slovami current accounts, kto je za, proti, zdržal sa. Myslím, že Nemáme dosť ľudí, ktorí by zdvihli e, ruky, takže budeme tu asi dlho. Takže kto je za? Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Prejdeme k pozmeňujúcu návrhu číslo 52. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Kompromis I. Oddelené hlasovanie. Všetko bez slov including the setting up of new mechanism. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Slova including the setting up of new mechanism. Kto je za? proti, zdržal sa, schválené. Kompromis e, je, kto je za, kompromis je, proti. Zdržal sa. Myslím, že sa to zamieta, ale musíme to overiť. Takže otvorím hlasovanie ku kompromisu je. Mm, aj tu máme problémy s hlasovacími prístrojmi. Máme ten správny počet pre EPP. Už máme o jednu kartičku viac za EPP bez Astrid. Pani predsedníčka, nemôžem nahradiť e, pani Luling. Máme ešte stále jednu kartičku navyše, pán Bowman. Mm-hmm. Pani predsednička, nie je to otázka e, z príslušnej skupiny stanoviť, či e, je v poriadku správny počet. Je to len otázkou predsedníctva a ja e, neviem, že odkedy EPP hlasuje s jedným hlasom na viac a preto vás naliehavo žiadam, aby ste ostali vo vašom kurze, aby ste započítali len tých, ktorí majú oprávne hlasovať, lebo pán lebo to nemôže byť samotná skupina uh, určovať, že či ich je dosť alebo príliš veľa. Nie je to skupina, ktorá to určuje, som to ja. Ja tu mám um, stroj, ktorý mi hovorí, či príliš uh, veľa kart je zasunutých za jednu skupinu alebo nie. A niekedy sa ukazuje, že je príliš veľa a niekedy nie. A ja to sledujem, takže keď niekto, kto má uh, kartu zasunutú za EPP, by nemal hlasovať, nemal by mať zasunutú kartu. Pán Langen? Ja chcem chcem dať za pravdu predsedničke, že nemôže e, byť, e, že iné eh, politické skupiny budú rozhodovať a za nás hlasovať. Je to otázka predsedu, keď je o jeden hlas na viac, tak ona to objektívne stanovuje a potom ona musí povedať, že jeden musí vyťahnuť kartu. To je normálny postup a o tom nerozhoduje ani kolega Bulman. Okay, right. We've now got... Dobre. Čili ich habe bis Teraz je to v poriadku. Teraz je v poriadku. Ja som predtým hlasoval za pána Balone, ale keď je nás príliš veľa, tak e, vystúpim. Right, now... right. so have... Dobre, tak teraz máme správny počet kariet a môžeme... A nie. Uzatváram hlasovanie. A mm, to je zamietnuté. Bolo by ľahšie, keby ľudia zvýhali ruky. Teraz e, ideme na mm, pozmývací návrh 60 a 60, 61 a 62. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A 63 a 66 vypadávajú a teraz ideme na kompromis K. Kto je za kompromis K? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis L. Kto je za? Kto je proti? L. L. Povedal som niečo iné. L. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz ideme na pozornice návrh 71 a 72, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že je to prijaté. Chcete to preveriť? Preveríme to. Pozrite sa na 71 a 72. Otvárame hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. Teraz idem na kompromis M a vidím všetky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Pozmeňujúci návrh 79, kto je za, proti, zdržal sa e, zamietnut, prijatý. Pozmeňujúci návrh 80, e, ktorý je zlučiteľný, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, myslím, že je prijatý. Preverím to, ak chcete. Pozmeňujúci návrh 80. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. A je to prijaté. Kompromis N, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Ideme na pozmeňujúci návrh 88, kto je za? Proti? zdržal sa veľmi málo rúk zvyhnutých prijaté. Pozmeňujúci návrh 89, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 91, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 97, s ústnym pozmeňujúcim návrhom zahrnúť slova the article 136 of. Treba tu nejaké vyjasnenie, alebo máte nejaké výhrady, e, námietky, e, vrátenie toho ústneho pozmeňujúceho návrhu? Nie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 98. A potom je tu e, ďalší ústny pozmeňujúci návrh ktorý má nahradiť slova disrespect. Disrespect. Má to každý e, v hlasovacích harkoch? Dobre, tak to nebudem čítať. Takže kto je za? S tým ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je proti? Kto sa zdržal? To je prijaté. Kompromis O. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Kompromis P. Tam sa hovorí, že je tam zmena na poslednú chvíľu. Má každý tú zmenu na poslednú chvíľu? Hlasovanie po častiach. Dobre, prvá časť je bez slov, points out a tak ďalej, až po slov and the spirit. Kto je za bez týchto slov? Proti, zdržali sa. Prijatá táto časť a druhá časť tieto slova, kto je za tieto slova? Kto je proti týmto slovám? Myslím, že tieto slova sú zamietnuté. Teraz ideme... A máme tretiu časť. To sú slova The Spirit. Tretia časť slova The Spirit. Kto je za zahrnutie slov The Spirit? Kto je proti The Spirit? Kto sa e, zdržal? Pozrieme sa na vrch 107. Kto je za 107? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 108. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Myslím, že zamietnutý podľa ruk, Takže keď sa neprihlasíte, nezviente ruku, tak vás nezapočítame. 189, kto je za, kto je proti ak EPP chce hlasovať, tak prosím vás, e, zvihnite ruky, pretože ja tu nič nevidím. Kto je za? 109. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý? 110. Kto je za? Nie, ten vypadáva, prepáčte, lebo 109 prešiel. práve mi povedali ku kompromisu Q, že socialisti chcú mať e, ústny pozmeňujúci návrh, ktorý bude znieť niektoré členské štáty e, miesto len odvolávky na Grécko. Hans-Peter Martin. Ja už som sa predtým hlásil k tomuto bodu a e, chcel by som e, trošku e, tú moju nezhodu e, vyjadril a pripravil som pozmeňujúci návrh, ktorý e, až na dva slova je totožný s tým e, návrhom, ktorý som e, predložil. Ja neviem, čo to má spoločné s kompromis, keď tento pozmeňujúci návrh, e, ktorý bol predstavený, vôbec sa o ňom e, tu nehovorilo. Je to parlament, ktorý e, narába s poslancami ako s dvojtriednými občanmi Mm, tí, ktorí e, majú e, tieto nápady a ktorí pripravujú tie veci. Mr. Bullman. Pán Bullman. Ich kann äh, leider dazu nicht... Žiaľ, nemôžem k tomu nič povedať, e, pretože som nebol o tom informovaný, čo kolega Hans-Peter Martin povedal. Podľa mňa je dôležité osvetliť, e, aké e, sú naše stanoviská k tomuto kompromisnú návrhu Q. A my máme tradíciu v snemovni, že hovoríme o problémoch, ale ne, e, stávame jednotlivé štáty na pranier, hlavne vtedy, keď máme viac štátov, ktorí majú podobné alebo mm, rovnaké problémy a toto je tá základná súvislosť, že nechceme politickú diskusiu, a my chceme, aby snemovňa bola kontinuálne férová a preto ja e, som predložil tento pozmeňujúci návrh. Sylvie. Pani predsednička, ja si myslím, že to nie je politické hodnotenie, ale skôr faktické, pretože štatistiky e, sú drasticky horšie v jednom členskom štáte ako v iných, a to konkrétne v Grécku. Je to námietka proti e, tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Je to formálna námietka? Silvi? Pretože ak namietate, tak e, ústny pozmeňujúci návrh vypadne. Silvi, prosím vás, môžete použiť e, svoj mikrofón, je to formálna námietka. Dobre, ďakujem, to som potrebovala. A teraz budeme o tom musieť hlasovať slovami Grécko Takže kto je za kompromis Q? Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Práve mi sekretár povedal, že e, som e, tu nezapočila niektoré hlasy k pozňujúcemu na 91. Ja som zle prečítal, že aj o 91, aj o 90 92 93 sa môže hlasovať, teda 92 je zlučiteľný z 91, ktorý prešiel, takže e, vráťte sa prosím na stranu 14 hlasovacieho zoznamu. Pán, pán Goko v pozmeňujúci návrh 91, kto je za. 92, pardon, 92, kto je za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 93 vypadol, tak je to v poriadku a teraz sa vrátime k pozňujúcem návrhu 112. Kto je za? Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? 113. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? 114, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. Kompromis R, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Kompromis S. Hlasovanie po častiach, tri časti. Prvá časť, kto je za? Proti? zdržal sa. Myslím, že prijatá. Druhá časť, teda slova mechanizm 2, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Tretia časť, e, slova and the coordinated introduction, kto je za, kto je proti, Zam, námietky, zamietnutý. A ideme na pozmeňujúci návrh 126, kto je za, proti, Nevidím. Môžeme otvoriť hlasovanie o 126. Zatváram hlasovanie. A to je zamietnuté. 127, kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. 128, kto je za? Proti? zdržal sa zamietnutý. Pôvodný text odsek 21, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis T, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 130, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. na návrh 131, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 132, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 133 v dvoch častiach, prvá časť. Myslím, že je to naopak, čo sa týka hlasovania po častiach, takže prvá časť, samozrejme sme za to, že ECB má podporiť a tak ďalej. Takže prvá časť to je za. Tie slova vyzýva ECB proti. Zdržal sa prijatá. A druhá časť e, slova especially in cases where. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Tiež prijatá. Pozmeňujúci návrh 134. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. 135. Kto je za? proti, zdržal sa, prijatý. 136, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 137, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 138, kto je za, proti, zdržal sa, Neviem to posúdiť. E, otvárame hlasovanie 138. Zatvárame. Takže 23, 23. Takže vypadalo. E, som rada, že som to nevedela posúdiť, aspoň niečom som mala pravdu a teraz 139 e, s ústnym pozmeňujúcim návrhom vymazať slova expeditious. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 140. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 141. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 142, kto je za? Proti? Myslím, že musíme prevriť 142, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Prijaté o jeden hlas. 143 vypadáva a teraz ideme na 144, kto je za. Prepačte, pardon. Nemusíme hlasovať. Dobre. Je to tam. A započítava sa. 144, kto je za. Proti. Zdržal sa prijatý. 145, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Hlasovanie o texte v pozmenenom znení môžeme robiť kartami. Otváram hlasovanie o celom texte. Hlasovali všetci. Je tu jeden navyše z EPP opäť. Zatváram hlasovanie.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 sorry, the, the vote on Sophie Intveld's report. Takže hlasovanie o e, s, e, práve o politike konkurenčnej schopnosti 2008. Pozrieme sa na vrch od ITRE. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozrieme sa na vrch 1 e, z INKO. Kto je za? Ideme na 14 na vrch 14. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý? Musíme hlasovať o pôvodnom texte 14. Dobre, musíme hlasovať o pôvodnom texte odseku 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa. prijatí, Prijatý? si návrh 15 s ústnym si návrhom od pána Ferbera. V dvoch častiach hlasujeme. Dobre, najprv ústny pozmenujúci návrh, ktorý znie žiada, aby Európsky parlament bol zahrnutý do širokej základne vytvárania politiky hospodárskej súťaže, konkurencie, schopnosti, to je v poriadku. Kto je za tento pozmenujúci návrh proti? Zdržali sa? Prijaté. Oddelené hlasovanie, prvá časť, vrátane ústneho pozmenujúceho návrhu, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť, za, proti, prijaté. Číslo 16 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 17, pán predsedok, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 18, ústny pozmeňujúci návrh pána Sančesa preseda, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. No dobre, a teraz kam? Číslo 19. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 20, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 4, imko, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 21, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis A, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 23, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 27, kto je za, proti. Aha, aha hovorí pani predsednička, ešte pôvodný text odstavcu, odstavca 6, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 27, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 3, imko, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 4, itre, ústny pozmeňujúci návrh spravodajca, je to priateľné za, proti, zdržali sa, ale elektronicky si to budeme musieť overiť. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. A výsledky sú prijaté. Ale keď zvíhate ruky, tak je to jednoduchšie. Číslo 5 ITRE za proti zdržali sa zamietnuté číslo 2 IMKO, kto je za proti zdržali sa prijaté číslo 3 ITRE za proti zdržali sa prijaté číslo 10 ITRE za proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 31 za, proti, zdržali sa. Musíme si to elektronicky overiť. Číslo 31. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 24. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Myslím si. 29 za. Proti ja si myslím, že to bolo celkom jasné. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Ale overíme si to radšej. Pretože tu hlasuje ešte ďalšia skupina. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Číslo 30 za proti, zdržali sa, schválené. Peťka, Imko, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 25. Tu máme oddelené hlasovanie a ešte aj ústny pozmenujúci návrh ALDE v druhej časti. Tá prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, Jean-Paul, no neviem. Vystúpenie bez mikrofonu. Ospravdujem sa, pani predsednička, ale na našom zozname je všetko také nejasné. Tak kde sme? 25K, prvá časť, alebo kde sme? Oddelené hlasovanie, ktoré žiada ALDE, to je ono? Ja idem podľa môjho hlasovacieho zoznamu a v časti 1 máme slova underlies that, cultural protection. A teraz o tom hlasujeme. Teda tá či, časť 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo, čas 2, vrátanie ústneho pozmeňujúceho návrhu, slova considers it essential až po interest vrátane mm, tam and public finances. Kto je za? Dobre, schválené. A teraz, ak úsny bol schválený, tak je to vyriešené. Výborne kompromis C. Kto je za? Proti? držali sa prijaté 28 v dvoch častiach. Prvá časť, takes the view, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť, points out a tak ďalej, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, číslo 32, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 33, za, proti, zdržali sa prijaté, 34, vypadáva, 35, za, Tuto sa píše, že 34 vypadáva, ak je to prijatá 33, pretože to bolo nekompatibilné s 33, ale nie s 34, takže to je ale zlučiteľné so všetkým, takže kto je za, 35 proti, zdržali sa prijaté 36, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 37 za, proti, zdržali sa pri zamietnuté Pôvodné znenie odstavec 8, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa schválené. Overíme si 39. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie, je to prijaté. Číslo 40, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 42, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis D, za, proti, zdržali sa, prijaté. No dobre. Mám tu poznámku, že spravodajca by si želal, aby 44 bola doplnkom kompromisu. No dobre. Doplňame, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 45, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 46 vypadáva, 47, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodné znenie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 48, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 49, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Siad. kto je za? Vypadáva 50. Takže 54, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 55 za, proti, zdržali sa, schválené. 56, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodné znenie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 58, kto je za, proti, zdržali sa, pri, prijaté. 59, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 60 nemusíme, 61 kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 63 kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 64 kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis E za, proti, zdržali sa schválené. 66 v dvoch častiach. Prvá časť e, Rejčec až po Tax Base, to je za, prijaté. Druhá časť on Likewise aj po Competition, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 67, kto je za, proti, zdržali sa, Môžeme si to overiť. Otváram elektrické, elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. zatváram hlasovanie. Áno, schválené. 68, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 69, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodné znenie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 70, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodné znenie, za, proti, zdržali sa, prijaté. 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa. Sú tam dve časti. 83, ale ja to tu nemám. Môžete mi to niekto vysvetliť? Sedemdesiat tri vo dvoch častiach. Spravodajca. Môžete mi niekto vysvetliť, v čom spočívajú tie dve časti? Lebo ja to nemám v hlasovacom zozname. Ak to tu nie je, tak o tom jednoducho nemôžeme hlasovať. Also, der erste, erste Teil... Prvá časť Welcomes e, až po slovo Underlines a časť 2 Underlines a ďalej. Čiže máme dve časti. Okay. Ja, bis zum Semikolon. Až po bodkočiarku. Okay. Right. This, this... No dobre, takže tá prvá časť sa týka financing for SMEs. That's the first part. This... Bola tá prvá časť a druhá časť facilitating risk capital financing for SMEs is essential to promote fair competition. So it's just... Takže to je takto rozdelené na prv... oddelia sa prvá a druhá veta. Prvá veta Those in favor. To je za tú prvú časť. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. A druhá časť finance, etc. Those in favor. To je za, proti, zdržali sa, schválené. Tak len druhá časť bola schválená. Teraz šestka za Sofy. Včera sme predložili našu požiadavku a vidím, že to nie je zahrnuté do konečného hlasovacieho zoznamu, aby sme hlasovali o pozmeňujúcu návrhu 74, čo je spoločný návrh EPPPS eh, pred eh, pozmeňujúcim návrhom 6 ITRE, pretože sa nám zdá, že 74 sa týka tej istej témy. 74 eh, by by možno priniesol väčší konsenzus, väčší konsenzus ako šestka. Ak to urobíme, prepačte, že to spôsobuje chaos, pretože sa mi zdá, že to bolo vypustené. Dobre, máme tu príliš veľa šestiek, toto je šeska ITRA a potom urobíme to, čo ste navrhli, pokiaľ ide o tú šesku zo strany IMKA, čiže kto je za ITRE šesku? Proti? Zdržal sa? Takže e, návrh ITRE 6 je prijatý. ITRE 2, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Teraz pozmienujúci návrh číslo 74, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté čiže IMKO 6 vypadáva. Pozmeňujúci návrh 75, kto je za? Proti. Zdržal sa. Znovu. 75, kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijaté. 76. Vypadáva. Šeska vypadla. 77 pozmeňujúci návrh, kto je za? Proti, zdržal sa. Musíme si to overiť. 77. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis F. Hlasovanie po častiach, dvoch častiach. Prvá časť bez slov as the sole instrument uh, and inability to pay mm, bez celej vety? Prečo je to zvlášť vyznačené? Dobre, takže prvá časť je bez consent the use of až po inability to pay and. Uh, bez týchto slov, kto je za? Proti? Zdržal sa? Myslím, že je to schválené. Čas 2. S týmito slovami. Kto je za? Proti? Musíme to overiť. Čas 2. Končím hlasovanie. Schválené. Obe časti sú schválené. Teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu číslo 83. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Text view až po dominant position. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Druhá časť. Highlights. Highlights. Za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 84 stiahnuté, 85, kto je za, proti. Overíme si 85. -ku. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Prosím, zdvíhajte ruky. Odsek 21, pôvodný text za, proti, zdržal sa. Prijaté. 86, kto je za, proti, zdržal sa. Prijaté. 87, kto je za, proti, zdržal sa. Prijaté. 88, kto je za, proti, zdržal sa. Prijaté. 89 s ústnym pozmenujúcim návrhom EPP. Kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 90 kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 91 za, proti, zdržal sa, prijaté. 92, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Imko 8, kto je za, proti, zdržal sa. Prepačte, hovorí pani predsednička, neviem čo, e, e, ako hlasovalo EPP, teda bolo to za, zdržal sa, prijaté. Imko 9, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Imko 10, za, proti, zdržal sa, prijaté. 93 v dvoch častiach. Prvá časť expects, až po motor vehicle, za, proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť failing that, za, proti, zdržal sa, myslím, že je to prijaté. 94 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pôvodný text 26 za, proti, zdržal sa, prijaté. 95 za, proti. Prepačte, overíme si 95. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené. 96, kto je za? pôvodný text odseku 27. Teraz hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 96, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 97 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 100 za, proti, zdržal sa, prijaté, zamieta sa, pardon, 98 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Pôvodný text e, za, proti, zdržal sa, prijaté. 99, e, prvá časť, Andelites, e, kto je za, proti, zdržal sa, overíme si to. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa druhá časť. Calls upon až po investigation za proti prijaté. Kompromis e, G, kto je za? Rozhodnite sa, kto je za, proti, zdržal sa. Overíme to. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Schválené. 105. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Imko 7 za. Proti? Zdržal sa? Prijaté. ITRE 7 v prvej časti. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Druhá časť. Za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa? ITRE 8 za. Proti? Zdržal sa? prijaté. ITRE 9 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. ITRE 11 s ústnym pozmenujúcim návrhom e, v troch častiach je ústny návrh prijatý, zase, že nie je nikto proti, takže s ústnym pozmenujúcim návrhom v troch častiach Prvá časť it concerns aspo Telecom, to je za, proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť requests až, tu, až po this, za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Tretia časť requests až po purpose, za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 41 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 106 v dvoch častiach. Prvá časť bez odseku to clarify až a tak ďalej. Kto je za, proti? Zdržalo sa prijaté a potom e, s týmto odsekom, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh kompromis F. E čo sa stalo s kompromisom F. Ten nám zmizol. Kompromis F bol prijatý, takže 107 odpadáva. Pôvodný text odseku 31. Kto je za? Proti? Držal sa prijaté. 108, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa? Pôvodný text odseku 32 za, proti, zdržal sa prijatý. Citácie 1 až 20, amblok, to je za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmenujúci návrh 1 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmenujúci návrh 2 za, proti, zdržal sa prijatý. Návrh 3 za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh 4 za, proti, zdržal sa, prijatý. zamieta sa. návrh 5 za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh 6 za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh 7 za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh 8 za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh 9 v dvoch častiach. Prvá časť whereas až po competition za, proti zdržal sa prijatý. Druhá časť whereas až po startups za, proti zdržal sa, zamieta sa. Návrh 10 za, proti. Overíme si návrh 10. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie schválený. Kompromis H, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh 12, za, proti, zdržal sa, zamietnutý. A teraz e, hlasujeme o textu s, e, so zmenami. Prosím, hlasujte kartičkami. Hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. 33 Nik- za, nikto proti, 6 sa zdržalo. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz ideme na stanovisko pani e, Jury o Európskej investičnej banke. Sú všetci pripravení? Ľutujem, že toto je dlhé sedenie ale to kvôli tomu všetkému hlasovaniu. Odsek 1 pôvodného textu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Odsek 2, e, pozmeňujúci návrh 7, kto je za, kto sa zdržal, prijatý. Odsek 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Odsek 9, ústny pozmeňujúci návrh a v dvoch častiach. To je ústny pozmeňujúci návrh. E, každý ho má? Áno. Dobre. V tom prípade hlasovanie po častiach. Čas 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Čas 2, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Desiatka je stiahnutá. Pozmeňujúci návrh 11, kto je za? Proti? Zdržal sa? Môžeme to preveriť, 11, lebo nie som si istý, čo tu ľudia robia. Otváram hlasovanie, zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Takže pôvodný text e, odsek 3, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? Pozmeňujúci návrh 12, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý? Preverím to, ak chcete. No, ak EPP a konzervatívci sú spolu, tak e, mali predtým väčšinu. Môžeme otvoriť hlasy? Hlasovanie k pozmeňujúcemu normu 12. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Možno to... Pozmeňujúci návrh 13 ústnej pozmeňujúci návrh od EPP. Má to vše, majú to všetci? Ďakujem. My by sme radi doplnili slovo more k tomu pozmeňujúcemu návrhu od Evangelii, teda slovo uh, more by malo byť vložené pred slovo transparent, takže by to malo byť more transparent miesto transparent. Dobre, všetci, kto je za, kto sa zdržal, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, pôvodný text odsek 4, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 14. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Chcete preveriť eh, pozmeňujúci návrh 15? Preveríme 15. Dobre, takže konečne je otvorené hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatvárame hlasovanie. A to je zamietnuté. Takže ľutujem. Neodčíslovaný kompromis, ktorý pokrýva pozmeňujúci návrh 16, 17 a 18, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 1 bol stiahnutý, ako aj 2 a 3. Pozmeňujúci návrh 4 je stále. Takže kto je za? Pozmeňujúci návrh 4. Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? 5, mm, 5 je stiahnutá. Pozmeňujúci návrh 6 s ústnym pozmeňujúcim návrhom ktorý má nahradiť e, a doplniť slovo 33%. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? Myslím, že e, to môžeme hlasovať rukami o texte celom. Kto je za? Kto je proti? Ste proti? Myslím, že by sme to radšej robili s kartou, lebo teraz je to trošku zmetočné. Konečné hlasovanie o konečnej verzii, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 37 za, 4 sa zdržali. Napriek e, zmene ruk. Teraz e, je hlasovanie o naplnení e, spoločnej platobnej oblasti euro SIPA odsek 1. si návrh od Alvin McCarthy, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal Myslím, že to je prijaté. Ocek 2. Eh, Pozňujúci návrh dali karty. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Hlasovanie o texte v podmienození. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A to bola ústna otázka, teraz ideme k uzneseniu odsek. Ja tu mám ten správny odsek jeden pôvodný text, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Odsek 2, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Odsek 3, pôvodný text, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. SND v odseku 4, kto je za, proti, zdržal sa e, zamietnutý. Ďalšie sú stiahnuté, teda pôvodný text odseku 4, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Ali McCarthy, e, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Ten bol stiahnutý. SND, pozriem si vrch odsek 5, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Mm, SND, pozmeňujúci návrh odseku 6. E, my sme opravili ekonomiku na ekonomik. Udo, žiadate slovo? Ja, ich weiß nicht, ob es in... Áno, ja neviem, že či je to v e, všetkých hlasovacích e, zoznamoch už uvedené. My by sme chceli hlasovanie len hlasovanie za predpokladu, že kolegovia s tým súhlasia, že tam ešte doplníme v prvom, druhom, treťom a štvrtom piatom riadku, kde sa píše respective consultation, e, že by sme tam napísali respective consultation including all stakeholders. To je vlastne samozrejmosť e, a e, všetci s tým súhlasíme. A v piatom riadku od spodu between the banking sector and commission to má správne znieť medzi payment sector a commission. Teda, ak kolegovia by s tým súhlasili, tak by sme to radi doplnili pre zlepšenie textu. Right. Am I on? Right. Uh, in favor. Dobre, kto je za? Proti zdržal sa prijatý. Pôvodný text odsek 7, kto je za? Proti zdržal sa prijatý. SND, pozňujúci návrh e, odsek 8, kto je za? Proti zdržal sa prijatý. Teraz máme SND pozmeňujúci návrh odseku 8 a nový. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Odsek 9, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Odsek 10, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Citácia 1 až 12, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Úvodné ustanovenie A, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. A len úvodné ustanovenie B, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. SND, úvodné ustanovenie BA nové, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. SND v úvodnom ustanovení C, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. A návrh kompromisu A, kto je za, proti. E, nie je tu žiadne hlasovanie po častiach, hoci Som e, trošku zmetená. Myslím, že e, tento text e, bol nahradený s textom, ktorý je tam. Súhlasíte? Dobre? Orientujte sa? Dobre, kto je za? Proti? zdržal sa? Prijaté? Pôvodný text, úvodné ustanovenie D, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Úvodné ustanovenie E, kto je za, kto sa proti, kto sa zdržal, prijaté úvodné ustanovenie G, kto je e, za, proti, zdržal sa prijaté, e, SND, úvodné ustanovenie H, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, úvodné ustanovenie I, kto je za, e, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, úvodné ustanovenie J, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, SND J, A, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, úvodné ustanovenie K, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Úvodné ustanovenie L, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh kompromisu B, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. A teraz je to celé uznesenie v pozmenenom znení, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Myslím, že e, tu musíme e, trošku e, lepšie uviesť ten pojem hlasovania v bloku. Teraz ideme na finančné transakcie a dane a ich zfunkčenie. Máme tu celú uznesenie, o ktorom sme vyjednali, takže to je spoločné hlasovanie bloku. Kto je za návrh uznesenia? Počkajte, toto je najprv ústna otázka, takže kto je za návrh ústnej otázky, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. A e, máme e, tu uznesenie. Dobre, snažím sa tu dostať naspäť. E, teraz ideme na uznesenie odsek 5 a nový ECR, pozmeňujúci návrh. Kto je za? Proti? Budeme to musieť preveriť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. To je zamietnuté. Samostatné hlasovanie o kompromisnom texte. Nechápem to úplne. Takže samostatné hlasovanie o kompromisnom texte. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Teraz hlasovanie o uznesení celom. Kto je za? Proti? Zdržal sa? To je prijaté. Teraz tu máme výmenu názorov. With Mr. Ackerholm, the chairperson... Pánom Akehornom, predsedom Európskeho poradného grémia pre riez, riadenie v oblasti štatistiky. A mali by ste mať prvú výročnú správu. Um, Ďakujem, kolegovia. Teraz máme výmenu názorov s pánom Akeholmom, predsedom Európskeho poradného grémia pre riadenie v oblasti štatistiky. Sme v skoze. Pán Akeholm urobí krátky úvod, 5 až 7 minút a potom eh, prídu otázky na základe toho, kto sa prihlási o slovo. Takže pán Akeholm, ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem za pozvanie do Ekonu a za to, že sa môžem podeliť o svoje názory e, na štatistické otázky. ESCAP začal pracovať v marci minulého roka a mali sme vypracovať našu prvú správu na začiatku jesene. E, čo z praktického hľadiska znamenalo, že sme nemali veľmi veľa času, um, no a preto sme sa sústredili v našom snažení a rozhodli sme sa vybrať si tri témy v hodnotení implementácie kódu. Uh, profesionálna nezávislosť číslo 1, to je v centre nášho kódu, potom druhá otázka sa týkala zdrojov, či je tu také vnímanie, že je to problém, či už to problém je. Ak áno, tak e, sa treba zamerať na to, aby sa to v budúcnosti nezhoršovalo a potom e, záväzok dosahovania kvality e, ako číslo 3. Museli sme sa spoliehať na disponibilné informácie, založené na správach, sebahodnotiacich správach e, ohľadom implementácie. Mali sme aj určité vypočutia rozličných e, aktérov, aby sme mohli vyhodnotiť spoluprácu e, v štatistickej oblasti v rámci EÚ. Vo všeobecnosti sa zdá, že pokiaľ ide o kód, tak dos dosiahli sme pokrok, ale v podstate je to v plánovaní viac ako v implementácii. To je také všeobecné posolstvo, ktoré chceme vyslať a síce, že musíme sa zameriavať viac na implementáciu. K profesionálnej nezávislosti tu sa dosiahol pokrok, pokiaľ ide o ten právny aspekt a tiež v zabezpečovaní praktickej implementácie. Je jasné, že sú tu rozličné otázky, ktorým sa musíme venovať. Jedna z nich je podozrenie, ehm, že určité zásahy ovplyvňujú kvalitu dát a tiež ustanovenie a prepušťanie ehm, vedúcich ehm, predstaviteľov. Toto by malo byť transparentnejšie a malo by to byť oddelené od politických mandátov. Eurostat v tomto ohľade e, zohráva špecifickú úlohu v tom zmysle, že zároveň je to e, generálne riaditeľstvo v komisie a zároveň je to nezávislá štatistická agentúra pre celú úniu a e, my sme poukázali na to, že oznámenia a práca, komunikácia a práca musí byť nezávislá a zvlášť sme venovali pozornosť časti komunikácie a požiadali sme Eurostat, aby objasnil to, že hovorca komisie musí hovoriť len za komisiu. Pokiaľ ide o zdroje, upozornili sme na tú skutočnosť, že práca musí mať priority, musíme viacej spolupracovať v rámci únie, mali by sme byť schopní profitovať z najlepších postupov v rozličných e, pracovných procesoch Európskej únie. V Európskej únie aby sme ušetrili náklady, mali by sme tiež vedieť, ako by sme mohli rozvíjať spoluprácu, preto aby sme tieto náklady ušetrili. Venovali sme sa tiež e, vzdelávacím systémom a potrebe zabezpečenia toho, aby e, pracovníci v štatistike mali vysokú kvalifikáciu, aby e, mali motív zostať v Európskej únii a v neposlednom rade sme upozornili aj na to, že tu boli e, veľké zvraty vo finančných zdrojoch a tie by mohli byť zdrojov dlhodobých škôd v produkcii štatistických údajov. Pokiaľ ide o, o záväzok dosahovať kvalitu, tak tu sa urobilo veľa v rámci európskych štatistických systémov, pokiaľ ide o nové kvalitatívne postupy. E, boli tu posilnené niektoré činnosti, ale tiež je tu potrebný silný záväzok zo strany špičkového manažmentu, aby sa toto stalo e, neoddeliteľnou súčasťou práce. Pokiaľ ide o koordináciu, toto sa posilnilo, koordinačná úloha Eurostatu. Upozornili sme na to, že toto sa musí plne rešpektovať, zvlášť v rámci komisie, preto aby e, Eh, vysokokvalitná štatistika bola naozaj garantovaná, aby tu bola ochrana dát a aby tu nebolo príliš veľké bremeno. A to isté platí aj na národných úrovniach. Vyjadrili sme určité poľutovanie nad tým, že Európska centrálna banka a Európsky systém centrálny bank sa rozhodol, že nebude rešpektovať kód napriek tomu, že Eh, jeho autory eh, rešpektujú eh, rovnaké pravidlá a tiež je tu potrebná jasná koordinácia, spolupráca, rozdelenie práce a zodpovednosti v rámci Eurostatu a v Európskom systéme centrálnych bank. No a v neposlednom rade výbor pre menové financie a štatistiku by mal prejsť štrukturálnymi zmenami, ktoré sa uskutočnili v iných častiach e, v Európe. No a toto sme finalizovali a práve sme to zverejňovali alebo sme to poslali, poslali komisii. Potom sa vynoril ten grécky prípad. Toto samozrejme je spojené úzko alebo už je s ESCAPom. Tento bol iniciovaný na základe skúseností v roku 2004 až 5. No a teraz e, sa vynoril tento prípad. Samozrejme, boli tu iba útržky informácií, ktoré sme mali e, k dispozícii. Nebolo možné, aby SK reagoval a preto sme sa rozhodli v danom čase nerobiť nič, len venovať pozornosť tomuto prípadu v našej správe. Teraz máme nové informácie k dispozícii a ešte sme ich plne neanalizovali, avšak zdá sa nám, že by tu mohli byť vyvodené dva závery už v tejto fáze. Prvý z nich je ten, že je jasné, že sa môžu vyskytnúť prípady, kde podrobnejšie preskúmanie metód a pracovných postupov v rozličných krajinách e, je želateľné a, a vo väčšej miere, ako to poskytuje súčasná legislatíva a preto podporujeme návrh Eh, dať väčšiu eh, právomoc auditu Eurostatu, ale toto si vyžaduje dve veci. Prvá z nich je, že pravidlá musia byť jasné pre implementáciu eh, týchto vecí a po druhé, takéto ustanovenia si vyžadujú podporu príslušnými zdrojmi preto, aby to bolo kredibilné. Ďalšia vec, SCAP samotný musí venovať zvýšenú pozornosť o rozvoju v rozličných členských krajinách preto, aby sme boli schopní poskytovať férové hodnotenie implementácie kódu v európskom systéme ako celku. No a samozrejme, že toto teraz plánujeme, berúc do úvahy zdroje, ktoré máme k dispozícii. Povedal by som, že v ďalšej e, práce, na ktorom sme začali e, pracovať, tieto e, otázky budú vysoko v prioritách, ale budeme sa aj naďalej sústreďovať na tri základné otázky kódu, ktoré sú aj v prvej správe, teda nezávislosť zdroja a kvalita. Ďakujem, pani predsednička. Um. Ďakujem. Teraz pani Daty požiadala o slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán predseda, milí kolegovia. Vieme, že rozpočtová situácia Grécka všetkých v Európe prekvapila, pretože si hovoríme, ako je to možné, že európska krajina v eurozóne sa dostala do takejto situácii. Treba pripomenúť niekoľko čísel. Vieme, že tam máme novú grécku vládu a čísla v roku 2009 bolo teda ten dlh 12%, hoci oficiálne predtým rok bolo 3%. E, Kurs bol znížený a vidíme, ako euro vytvorilo obrovskú závislosť našich ekonomik a to vyžaduje aj obrovskú zodpovednosť našich členských štátov a preto potrebujeme čím ďalej tým viac koordinovať naše ekonomické politiky. Nechceme na Grécko ukazovať prstom, ale chceme skôr pochopiť, ako sme sa dostali do takejto situácie a aby e, sme sa neopakovali v týchto situáciách a predovšetkým je potrebné, aby sa v budúcnosti robili národné dôveryhodné štatistiky Páni Daty, idete trochu e, rýchlo, upozorňuje pani predsednička. Je pravda, že dôveryhodnosť národných štatistík je garantom našej e, dôvery a tá vzájomná dôvera je aj základom prosperity eurozóny. Už pred niekoľkými rokmi grécké štatistiky boli znižované a v roku 2005 sa na základe toho vytvoril kódex dobrého správania a e, vy ste teda predsedom výboru, ktorý má dohliadať na e, plnenie kritérií tohto kódexu. Bolo by potrebné zdvor, e, zorganizovať lepšie audity aj v rámci Eurostatu a ja by som chcela vedieť, či je možné, aby ste vy mohli zmierniť všetky pokusy falšovania štatistík, ale globálnejšie, čo navrhujete, aby e, sa táto situácia udržateľne neopakovala a či by váš výbor nemal mať väčšie kompetencie a iné kompetencie, aby mohol lepšie svoju kontrolnú úlohu realizovať. Ďakujem. Ešte ďalší členovia požiadali o slovo, ale mala by som obmedziť trochu rečnícky čas, aby všetci tí, e, ktorí sa e, prihlásili, aby mohli hovoriť a potom budete odpovedať vy, pán predseda. Jean-Paul, veľmi stručne. Pán predseda, pán prezident, Váš výbor existuje len veľmi krátko, takže mu nemôžeme vyčítať nedostatok práce. Len by som sa vás pýtal, či uvažuje, alebo či nepredpokladáte, že ste možno príliš naivní, pretože teraz udierame do Grécka a bijeme do Grécka, ako keby bolo jediné. Ale od roku 2000 sa štatistiky opravu, upravujú. A ja by som chcel upozorniť na jednu vec. Ja nehovorím to dnes, ale do budúcnosti napríklad e, isté záujmy alebo konflikty záujmov, ktoré môžu existovať medzi zamestnancami Eurostatu a osobami, ktoré v členských štátoch alebo mm, rôzni poradcovia v týchto e, bankách, e, tak tam by bol konflikt záujmov napríklad jeden zamestnanec Eurostatu a ten potom vstúpil do banky a e, bol na ňo vyvinutý taký tlak, že mu dlho trvalo, kým si vybral miesto, v ktorej banke nastúpi a musel urobiť šalomonské rozhodnutie. A v tomto komplikovanom svete, v ktorom žijeme, vieme, že aj pokušenie je veľké a myslím, že by sme mali dávať pozor, aby sme neupadli do naivity a nemali by sme sa obmedzovať len na, technické, na technickú kontrolu, ale sú tu aj otázky ľudských zdrojov. Ďakujem. U doma slovo, nech sa páči pri tejto hospodárskej situácii a pri rozpočtovej situácii e, členských e, štátov by som e, chcel tri téme bloky rozlišovať. Prvý je to špekulatívne rally závody teraz a tieto štáty sú v rôznej miere obeťou situácie na finančnom trhu a hospodárstve a toto treba zdôrazniť, ale nie je to naša téma, pretože vy k tomu nemáte žiadnu pôsobnosť a zodpovednosť. Chcem to len spomenúť, pretože e, vždy sa ukazuje prstom na jednotlivé štáty, ako keby to oni sami vymysleli, ale oni to sami nevymysleli. A druhý bod je e, oveľa e, viac sa to vyskytuje pri hodnotení vzťahov ako už on povedal, sú súkromné banky, ktoré radia členským štátom, ako majú prekladať svoje údaje. To je zjavné. A sú to tiež problémy v hodnotení situácie údajov. A členské štáty sa ešte pred e, krátkodobou e, mm, zamietli e, vymedziť Eurostatu väčšie kompetencie. A tu vidíme v aktuálnej situácii prielom, že Eurostat by mohol dostať viac kompetencií, aby tie centrálne údaje členských štátov mohli byť aj vhodne mm, pokryté. Môj no, tretí problém je však podstatný a ten sa týka viac ako jedného členského štátu a preto by som e, chcel sa opýtať, či máte dojem, že základné údaje v mm, členských štátoch EÚ, čo sa týka predkladania ústavníctva mm, verejných e, orgánov a čo sa týka prčkania účelníctva súkromných subjektov sú dostatočne e, správne na to, aby agregované údaje hovorili pravdu. Keď veľkú časť e, mojich hospodárskych činností vôbec e, nemám v systéme účelníctva, ktoré ja zhrňam na centrálnej rovni v členských štátoch, tak potom ako môže byť ten centrálne sumarizované údaje hovoriť pravdu? Napríklad je veľa súkromných a verejných subjektov, ktoré, ktorých bilancovanie nie je zohľadené v ústavníctve. A čo potom môžu hovoriť, ako môžu mať výpovednú schopnosť tieto súhrné údaje. Teda e, musím e, trvať na tom, aby e, sa zvýšila spolahlivosť tých súhrných údajov členských štátov. Vielen Dank. Pán Wolf, ďakujem pekne. Um, ja e, som už položil otázky o kompetenciách a zvýšení kompetencií, preto máme ďalšie dve body. V mnohých oblastiach, e, ktoré sú veľmi kritické, sa e, snažíme zabudovať uh, vo vodnom čase obranné mechanizmy a to uh, patrí, platí aj pre priemyselnú špenáž, aj pre politickú špenáž, aj pre korupciu. Otázka je, či Eurostat má aj e, vnútorné oddelenie, ktoré sa snaží e, na základe indícií zistiť, či e, tu ide o falšovanie, alebo aspoň o začiatok falšovania. Či sa niečo také dá odpozorovať. Po druhé, Zvyčajne tie chyby spôsobujú pracovníci a zamestnanci. A vaši zamestnanci e, sú tiež e, členmi a zamestnancami 27 členských štátov. E, teda vzniká tu aspoň podozrenie, že napríklad grécky pracovník pri, v prípade Grécka Ehm, by ehm, mal byť opatrnejší ako eh, nezúčastnený a eh, ako, eh, teda do akej miery vy zistujete, či je tam konflikt zaujímavý pri národnosti vašich zamestnancov. Um, you, Edward. Ďakujem, Edward. Ďakujem. Pán Akahom, určite máte veľa práce, ktorá vás čaká. Uh, a uvedomujete si, že nie všetky štatistiky sú rovnaké. Jedna vec je merať, koľko vtákov letí nad nejakou krajinou a druhá vec hovoriť o HDP alebo verejných financiách, pretože Zvlášť z toho pohľadu, že tieto e, štatistiky sa skúmajú pre iné účely, e, pokiaľ ide o normy eurozóny a podobne. Takže ja si myslím, že otázka e, návštevy a diskusie s ľuďmi o štatistických agentúrach je dôležitá, ale pokiaľ ide o podvody, alebo že niečoho má byť viac alebo menej, tak sa musíme spoliahnuť na ľudí v teréne. Koľko alebo aká je národná zastúpenosť eh, štatistík. Eh, viem, že to existuje, takéto, mm, dalo by sa povedať, udavačstvo, ale diskusie so zamestnancami, to samozrejme, že je dôležité, ale spoliehať sa musíme na ľudí v teréne, ktorí e, vedia alebo cítia, či sú e, dáta e, modifikované alebo nie. Niekedy údaje sú podávané v úvodzovkách korektne, ale normy verejných e, financií sú také archaické. Poznám jeden konkrétny prípad, kde je to ešte stále na základe cash flow. E, nemá zmysel používať korektne niečo, kde podstata je zlá. Rada by, rád by som vedel, e, ako sa toto realizuje. Ďakujem pekne Chce sa niekto ešte ďalší spýtať nejakú otázku? Nie, tak potom ešte možno doplním taký historický kontext. Bola som spravodajkyňou pri vytváraní um, poradného grémia pre riadenie v oblasti štatistiky a počas rokovaní zo strany parlamentu sme sa intenzívne snažili eh, získať pre vás väčšie právomoci. A pán Adamako bol na opačnej strane tých argumentujúcich strán počas nemeckého predsedníctva. Možno, že e, teraz sa možno jeho pozícia zmenila. Situácia e, bola taká, že členské krajiny boli veľmi váhavé, pokiaľ ide o udelenie väčších právomocí, e, skúmanie ich vlastných štatistík, a parlament e, nedokázal získať toľko, koľko by sme boli chceli a teraz z našej strany máme taký zahmlený obraz, pokiaľ ide o rozdelené kompetencii, e, napríklad deficitné postupy, kde je to iba otázkou rady neštatistických postupov, ktoré by ich zaangažovali v spolurozhodovaní. To to je informácia skôr pre, člen, pre poslancov ako pre vás. E, a parlament e, chce, aby ste mali viac právomocí. Tiež je tu e, príslušný panel hráčov, ktorý sme vytvorili, má zástupcov parlamentu, tak aby sa dali robiť e, vstupy aj zo strany e, používateľ, e, skupín užívateľov a aby tie zbierané štatistiky boli tie korektné, aby tu bol dobrý pracovný program a keď bude k dispozícii, tak ho dostanú aj naši členovia. Nie je to tak veľmi otázka z mojej strany, je to skôr doplnenie e, kontextu niečoho, čo neodznelo. Ak by ste teda mohli, tak vás poprosím, aby ste reagovali na otázky. Máme 10 až 12 minút. To by malo stačiť. Dobre, v poriadku, dovolte mi. Dovolte mi, aby som sa pokúsil poodpovedať e, naraz nepôjdem po porade, lebo uvidím. Prvá otázka, pokiaľ ide o tú naivnosť, ja dúfam, že naozaj nie sme naivní a po tom, čo sa stalo, by sa e, rozhodne by sme nemali byť naivní. Je dôležité, aby sme nepoukazovali len na určité krajiny, ale tiež by sme mali vziať do úvahy, že naozaj by, naozaj by sa niečo mohlo stať a to hoci kde. Musíme byť schopní tieto veci overovať, analyzovať ako som už povedal, ak dochádza k podvodom, tak je veľmi ťažké takýto podvod zistiť. A to sa týka aj súkromného podnikania. A tento systém je ešte väčší, ale my samozrejme urobíme všetko, čo sa dá. Problém Európskeho štatistického systému je, že všetky základné údaje vychádzajú z národnej úrovne a až potom sa spracúvajú na úrovni Eurostatu. Eurostat nedokáže zlepšiť kvalitu, ak už pri zdroji je kvalita zlá, pretože tieto údaje sa len spracovávajú a e, už za toho spracovávania ich nie je možné zmeniť. Aby sme zabezpečili kvalitu a spolahlivosť, je potrebné, aby sme e, dozerali na kvalitu zdrojov informácií. Ďalšia vec, ktorá veľmi komplikuje národné účtovníctvo, je e, finančné inžinierstvo, ktoré sa realizuje v posledných rokoch. Keď poviete, že súkromní bankári kupujú pracovníkov, ktorí vedia, ako sa tieto veci štatisticky spracovávajú, tak to prebieha stále. A niekedy to nie je v zlej viere, ale niekedy je to z nedostatku informácií. Niekedy sa kupujú informácie aj preto, aby pochopili, ako E, sa niektoré e, transakcie v štatistickom systéme spracovávajú. A v tomto zmysle by sme sa mali snažiť o čo najväčšiu transparentnosť, aby tieto informácie nemali takú cenu na trhu. Mali by sme znížiť ich, cen, ich trhovú cenu e, tým, že zvýšime ich transparentnosť, aby to bolo dostupné a jasné pre všetkých a je potrebné vytvoriť jednotné pravidlá a jednotný prístup k ním. Aj k priebehu transakcií. Ďalšia záležitosť. Táto skúsenosť nám tiež ukázala, že tak, ako sa na to pozerá SGAP, mali by sme mať kompetencie aj zodpovednosť v budovaní systému to, ako sme tento systém vybudovali, to potom podporí jeho spolahlivosť. Máme kontrolné mechanizmy, máme systém, kde, kde nezávislí odborníci môžu na základe svojich odborných skúseností e, vydať posudky, ale veľmi často sú pod tlakom a pokiaľ ide o, o tú samotnú realizáciu, to už presahuje naše možnosti. Nemáme zdroje na to, aby sme overovali, akým spôsobom sa veci plnia, realizujú. A to sú aj úlohy Eurostatu. Eurostat by mal mať tie metódy, zdroje a možnosti, aby zasiahol hlbšie do systému, aby zrealizoval potrebnú kontrolu. A aby mal tiež istotu, že informácie, ktoré dostáva, pre agregáciu, že sú dostatočne kvalitné a dôveryhodné vzhľadom k našim skúsenostiam z poslednej doby to ukazuje, že legislatíva nedáva dostatok právomoci na to, aby Eurostat mohol hlbšie zasahovať do systému. A v tomto konkrétnom prípade prebehla už celá rada diskusí, aj návštev. Rada diskusí prebehla aj o tom, akým spôsobom by sa tento systém mal prepracovať. A to všetko je správne, ale tieto informácie ešte stále nepriniesli správne výsledky. A Eurostat nemal tú možnosť ísť ďalej. Na základe toho SK samozrejme podporí väčšie kontrolné právomoci Eurostatu, aby e, teda Eurostat mohol ísť hlbšie, ale ako som už povedal na úvod, to je záležitosť, e, ktorú musia podporiť zdroje. Nemôžeme vychádzať zo situácie, že dobre, máte kompetencie, dôveru, zodpovednosť, ale nemáte dostatočné zdroje na to, aby ste tú kontrolu mohli zrealizovať keď tu existuje presvedčenie, že je tá kontrola potrebná. Pokiaľ ide o právomoci a kompetencie SGAPu v tomto procese, to je veľmi zaujímavá otázka. Zatiaľ nemáme dostatok informácií, ale teda ako by mal SGAP riešiť situáciu jednotlivých krajín, neviem, no ale v každom prípade máme pocit, že bude potrebné vyhodnotiť jednotlivé členské štáty a posúdiť celý systém, aby bolo možné poskytovať dobré informácie pre riadenie systému, až skúsenosti ukážu, či nám legislatíva toto umožní a uvidíme, či legislatívne texty to skutočne splňajú a za 3-4 roky môžeme túto situáciu vyhodnotiť a uvidíme, či tá legislatíva je primeraná, budeme mať dostatok skúseností a budeme tiež schopní dať určité rady aj parlamentu, pokiaľ ide o realizovateľnosť a funkčnosť celého systému. Bola tu jedna otázka, či Eurostat a jeho interné fungovanie takéto niečo umožňuje. Myslím, že sú tu zástupcovia Eurostatu, možno by mohli na to zareagovať. My sa o to samozrejme pokúšame, ale jedna vec je určite dôležitá. Mať existujúce systémy, ktoré umožnia konzistentne, správne kontrolovať existujúce štatistiky, aby bolo možné rozpoznať tie systémové chyby. Pozitívnou úlohou týchto štatistík je, že je to celkový systém a je to také pucle, tie jednotlivé časti by mali do seba zapadať a ak dochádza k nejakým odchýlkám v niektorých častiach, tak sa to môže aj časom odhaliť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Niekto ďalší chce položiť rýchlu otázku? Alebo už nie? Dobre, ďakujem pekne. A určite e, budeme to sledovať, a e, terajší vývoj a ďakujem.